So, ich bitte doch alle die Plätze eins. Poprosím, usaďme sa. Ešte sa tu doľaďuje technika, kvalita vzduchu, veľmi dôležitá téma tu v miestnosti, aby sme mali kvalitu vzduchu správnu. Niečo tu vraj vo vzduchu vysí a treba to zlepšiť, aby sme mohli potom na plné obrátky pracovať. Máme tu dnes okrem estončiny a lotištiny ostatné jazyky všetky. Druhá vec, ktorú musím spomenúť ako predseda, je to, že máme trialógy. V rámci prvého trialógu ohľadne klinických štúdií to sa bude konať 6. novembra a včera sme mali prvý trialóg ohľadne správy pani kolegyne Belie ohľadne EVS a ten sa konal a druhý trilóg bude 5. novembra a medzi tým ešte bude aj technický trilóg. A ešte musíme prijať zápisnice z 5. septembra, 18. septembra. Vidím, že nikto nie je proti, takže ich v tejto podobe aj príjmame a potom tu môžeme aj pokračovať. Dúfam, že pri hlasovaní máte všetci kolegovia hlasovacie kartičky. Vaše hlasovacie kartičky môžete potom použiť v tých konzolách, ktoré máte pred sebou, tak ich treba zastrčiť. Máme všetci, alebo snáď ešte niekto nemá hlasovaciu kartičku? Pani Taylor už teda tiež má tú kartičku a tým sa dostávame k hlasovanie o Je to prvé stanovisko parlamentu ohľadne mandátu, tak ako to máte na, na hlasovacom zozname, správa Korin Lepáš podľa článku 50 a výbor pre životné prostredie tam bude takisto zúčastnené. Chvíľočku poprosím. Všetko to ide aj tak elektronicky. Poprosím pomaly, nehlasujme rukou. Potrebujeme 36 za, minimálne teda na to, aby sme mohli takéto rokovania potom začať. A hlasujeme elektronicky, takže vás poprosím, hlasujme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? SND má dvoch členov navyše. Už je to v poriadku a hlasovanie sa tým končí. 53 za, 34 proti a tým pádom je to vybavené. Takže mandát sme nezískali. To nám bohužiaľ nepomôže. Takže nemáme takéto udelenie mandátu a musíme ísť ďalej v rámci hlasovania. Bod číslo 5, to je moja vlastná správa. A tu budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie, je to prijaté, jeden sa zdržal a môžeme prejsť ďalej s bodom programu číslo 6. Je to biocídy, biocídne výrobky. To je trochu dlhšia záležitosť. A teda síce pozmeňujúci návrh číslo 6 tam začíname. Kto je za? kto je proti, prijaté, 27 za, proti, prijaté, 7 za, proti, zdržali sa, prijaté, 28 za, proti, zamietnuté, 29 za, proti, prijaté, 30 a 32 spoločne za, proti, zdržali sa zamietnuté, 31 33 spolu za, proti, zdržali sa zamietnuté, 8 za, proti, prijaté 9 za, proti, prijaté 10 za, proti, prijaté 34 a 35 za, proti, prijaté. Je zamietnuté, ospravedlňuje sa pán Peca, ale môžeme si to overiť, je to veľká väčšina zamietnuté. Takže 34, 35 elektronicky overujeme, hlasovali všetci, končím hlasovanie. Je to zamietnuté, 38 za, proti, prijaté. 36 a 37 vypadáva. Prejdeme k 39, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 40 odpadáva. Teraz kompromis číslo 1 za, proti, prijaté. 44 za, proti, zamietnuté 11 za, proti, prijaté 12 za, proti, prijaté 45 za, proti, zamietnuté 13 za, proti, prijaté 46 za, proti, zamietnuté 47 za, proti, zamietnuté 14 za, proti, zamietnuté 14 za, prijaté. 15 za, proti, prijaté. 16 za, proti, prijaté. 49 za, proti, zamietnuté. 50 za, proti, prijaté. 17 za, proti, prijaté, 52 stiahnuté, 53 za, proti, prijaté. Jednotka za, proti, prijaté, dvojka za, proti, prijaté, devätnáctka za, proti, prijaté, 20 za, proti, prijaté. Musíme si 20 elektronicky overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to jasne prijaté. Trojka za, proti, prijaté, štvorka za, proti, prijaté, 5 za, proti, prijaté, 21 za, proti, prijaté, 22 za a 23. Pardon, 22 a 23 vypadáva. Dvadsaťštvorka takisto. Takže prejdeme 25, kto je za to je proti, prijaté 26 za, proti, zamietnuté. Teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu. Elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Prejdeme k finálnemu hlasovaniu o legislatívnom uznesení ako celku. Takisto elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. A tým pádom ide o udelenie mandátu. O takisto elektronicky musíme odhlasovať. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A je to v tejto podobe aj prijaté. Ďakujem za vašu dôveru a za disciplinovanú spoluprácu, tak môžeme teraz hneď aj pokračovať. Jetzt geht's weiter mit der Abstimmung zu Pokračujeme hlasovaním ďalej o zelenej infraštruktúre. Všetci pripravení? 19 za. Proti zamietnuté. 20 za. Proti? Hm, aby to bolo jasné elektronicky, poprosím vás. 20. elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 21 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 22 za. Proti. Takže mm, elektronicky poprosím, 22, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 23 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 24 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 25 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 27 za. E, e, Podáva. 26 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 1 za. Ale sú tu dve časti, ospravedlňujem sa. Takže prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Takže overíme si druhú časť kompromisného návrhu 1. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť je zamietnutá. A ďalej 28 za, proti. Siedmi e, e, hlasovali, takže ešte raz 28 za, proti, zdržali sa, schválená. 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 30 za, proti, zdržali sa schválený 20, 34 propačte, za, proti, zdržali sa schválený 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Čo by ste si teda prosili? 33, aby sme si to overili. V poriadku, elektronicky hlasujeme. 33. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to schválené. proti, zdržali против, сдержались заметнутые, 40 proti, zdržali sa? E, prijaté 37 za. E, odpadáva. Nie, 37. Musíme o tom hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. sa návrh 38 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 39 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 39, overíme si to elektronicky. Takže je tu taká žiadosť, vyhovieme jej. Hlasujte prosím, končím hlasovanie. Zamietnuté. 41 za, proti zdržali sa. Elektronicky poprosím. 41. Takže to je e, e, váš návrh. Hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Je to jednoznačne spriete. 42 za, proti, zdržali sa schválené 43 za, proti, Zdržali sa? Nie, to je jednoznačné. Elektronicky poprosím. Otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 44. za, proti, zdržali sa schválené. 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa schválený. 47 za, proti, zdržali sa schválený. 48 za, proti, zdržali sa schválený. 49 za, prosím, proti, zdržali sa schválený. 50 21 proti 51 za, proti zamietnutý. 53 za, proti, zdržali sa schválené. 54 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 55 za, proti, zdržali sa schválený. 56 za, proti, zdržali sa schválený. 57 za, proti, zdržali sa schválení. 58 e, e, za, proti, zdržali sa zamietnutí, 60 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 59 za, proti, zdržali sa schválené, 61 za, proti, zdržali sa schválené, 62 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. E, dobre, e, overíme si to. 62, hlasujem elektronicky, hlasujte prosím. Končím hlasovanie zamietnutý. 63 za, proti. Nie, to je jednoznačné. Elektronicky poprosím. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 64, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, e, zamietnutá. 65 za, proti, zdržali sa, schválená. 66 to podáva, 67 za, proti, zdržali sa, nie je to jednoznačné. 67 elektronicky poprosím. Hlasujte prosím, končím hlasovanie. Je to schválené. 68 za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 proti, zdržali sa, schválené 15 za, proti, zdržali sa, schválené 14 odpadáva, teda teraz 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 17 za, proti, nie je to jednoznačné, overíme si to elektronicky, hlasujte prosím, končím hlasovanie. Schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz elektronicky záverečné hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to jednoznačne, jednomyselne schválené v e, uvedenom znení. Ideme ďalej. Takže končíme eh, eh, hlasovanie. Teraz eh, kvalita ovzdušia a teplota v tejto miestnosti. Neviem, aké sú výsledky, ale zrejme môžeme tu pracovať. A teraz rozpráva, správa Julie Gerling, med. Počkáme teraz e, na tých kolegov, ktorí e, chcú odísť. E, poprosím, aby tak robili potichu. A Julie Gerling sa môže ujať slova. Vielleicht können sich Mitarbeiter mit ihren Chefs Môže spolupracovníci so svojimi nadriadenými by to vedeli urobiť nejako inač. Neviem, či nebudeme vám eh, brániť vo vašom rozhovore hm, počas nášho rokovania. Ale nevedeli by ste to, prosím vás, urobiť niekde inde, by Julie Gerling mala predsa len príležitosť. Thank you, Chairman. Wait, please wait. Počkajte, prosím pretože eh, za vašim chrbtom eh, prebieha diskusia, neradi by sme ju rušili. Please. Thank you, Chairman. Ďakujem pekne. Väčšina ľudí, ktorí pracovali na tejto správe, e, pozná už ten e, kontext. Od 19. decembra minulého roku vlastne sa tá e, diskusia nejakým spôsobom rozvíja. Z výnimkou ETS je to vlastne najdlhšia diskusia k téme, o ktorej sa ešte nehlasovala, takže to iba zhrniem. Máme tu rozsudok súdneho dvora ešte z roku 2011 E, kedy bolo povedané, že e, aj PL by mal byť e, považovaný za súčasť medu a po identifikácii teda GMO v peli. Čiže pokiaľ Pel má byť považovaný za súčasť medu, treba to dať na zoznam ingredientov a teda je tam aj povinnosť označiť GMO pel, pokiaľ viac ako 0,9% pelu je vlastne geneticky modifikovaný. No a vlastne vyplynula z toho taká veľká mm, neistota, ľudia poriadne nevedeli, ako majú označovať tie svoje produkty, malo to dopad aj na obchodné dohody medzinárodné a tak ďalej. Čiže vlastne tu sa navrhuje nastaviť status quo e, pred e, e, rozsudkom súdu. Komisia hovorí, že vlastne pel nie je ingredientom medu, ale je to vlastne prirodzená súčasť E, medu a vlastne takto to vnímajú aj spotrebitelia, ktorí e, považujú med za prirodzený e, výrobok bez ingredientov. Čiže ja podporujem tento prístup komisie, proste pel je prírodzená súčasť medu, ľudia ju tam nepridávajú, ten, ten pelo práve naopak včeli ho tam dodávajú, čiže nie je to možné nejakým spôsobom oddeliť. Dokonca e, dodávanie pelu navyše je v smernici e, zakázané, čiže e, no, zakázané, takže bolo by to vnímané ako nejaký ilegálny e, krok. Ale táto e, požiadavka bola in, mm, ignorovaná zo strany tých ľudí, ktorí chcú so to spraviť diskusiu o GM, o e, ovocie, ktoré sú e, vyrobené z GMO, e, majú byť také označené, ako, ako také označené, iba v prípade, ak e, presahujú 0,9%, e, teda GMO celkého výsledkového výrobku, alebo ktorékoľvek z tých ingredientov. E, E, čiže e, v prípade pelu e, nikdy nebude tento pel považovaný za, pretože ak to je prirodzená súčasť, tak nikdy tú hranicu neprekročí, ale ak by to bolo považované za ingredient, tak tam môže vzniknúť takáto povinnosť. Čiže ľudia, ktorí chcú označovať tam pel, tak chcú akceptovať falošné tvrdenie, že pel je ingredient a na základe toho E, sa bude označovať ako GMO. Čiže ja navrhujem v tejto správe následovné. E, ten, ten limit 0,9% sa týka všetkých potravín, potravinových výrobkov a spraviť výnimku pre med v vtedy, alebo takým spôsobom, že e, nesprávnym spôsobom označíme a definujeme mel, buď, teda pel, pardon, tak budeme robiť z toho akurát vlastne komplikovanú situáciu pre našich výrobcov. E, testovacie metódy momentálne nie sú natoľko, mm, natoľko sofistikované, aby sa e, šikovným spôsobom e, dalo vlastne odmerať to zloženie, čiže vlastne nevieme ani, či tých 0,9% sme schopní odmerať. Ja viem, z tieto motivácie pochádzajú, veľa sme o tom hovorili, sú naozaj aj legitímne obavy, pokiaľ ide o v oblasti koexistencie a teda aj pokiaľ ide o tie e, stropy GMO. Veci ľudia na tomto výbere si myslia, že e, tie e, stropy sú nastavené nesprávne a nedostatočne, ale v tomto konkrétnom prípade nejde predsa o smernicu E, nejde o smernicu o mede. To, takéto veci, pokiaľ ide o GMO, e, tie sa majú nastavovať v iných e, predpisoch, ako napríklad predpisoch o GMO. Čiže treba veľmi pozorne na tento rozdiel pamätať. Pozrieme sa prosím na väčší obraz a uvedomme si, že pokiaľ pel budeme definovať ako ingredient, tak vlastne našich spotrebiteľov budeme zle informovať, nesprávne informovať o tom, čo vlastne táto potravina je a určite takýto zmetok, takéto zavádzanie nie je našim úmyslom. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, ďalej e, vystúpi pán Peterle. Nech sa páči. Herr Uh, uh... Ďakujem veľmi pekne. Najprv by som sa chcel predstaviť. Ja som poslanec a zároveň som ešte aj pestovateľ včiel, hoci nie teda veľký včelár, neimportujem med z iných kontinentov, ale nakoľko som teda aj zákazníkom, tak si myslím, že viem pochopiť, že čo vlastne zákazníci si želajú o tom, ako informácie o mede. Nezaujíma ich naša diskusia alebo boj proti Európskym súdnym dvorom a komisie, že kto vyhrá či vyhrá ingredient alebo zložka. Čo zaujíma spotrebiteľov je to, že či teda med, ktorý si kupujú, pochádza z geneticky modifikovaných rastlín, respektíve pelu alebo nie. A myslím, že tá citlivosť v tomto ohľade bude rásť ešte viac a dokonca bude to aj určitá polarizácia a ja si neželám, aby sme boli polarizovaní tu v tomto parlamente, pokiaľ ide o rozhodnutie súdu, že by sme teda boli jednu stranu, by sme boli za súd a druhý zasa za komisiu, takže možno by sme mali bojovať za tretí smer alebo tretie riešenie, ktoré je v prospech spotrebiteľov a trhu. Ja viem. Keď sa tu hovorí napríklad o tých percentuálnych vyjadreniach a tak ďalej a tak ďalej, tak ja navrhujem sledovať eh, kurzu SG a považovať e, e, e, geneticky modifikovaný pel za ingredienciu medu, ale s vedomím všetkých problémov, ktoré sa tu spomenuli, sa domnievam, že by sme sa vedeli dohodnúť na pomerne jednoduchom riešení a síce na tom, že med sa bude jednoducho označovať alebo časť medu sa bude e, označovať ako med, ktorý e, bol alebo nebol testovaný na prítomnosť GMO. Myslím si, že spotrebitelia e, by mali vedieť, či tam sú alebo nie sú stopy GMO, geneticky modifikovaného pelu, alebo nie. A myslím si, že dobrovoľné testovanie by umožnilo označovanie medu ako e, neobsahujúceho GMO a spotrebiteľom potom bude jasné, e, ako to vyzerá z hľadiska prítomnosti GMO. A tým e, v stredobode pozornosti bude rozhodovanie spotrebiteľa a E, takisto na základe e, kvality budeme môcť e, stanovať rozdielnú cenu. Aj teraz je tu možnosť uplatňovať nejaké súkromné značky a chovateľa včiel, ktorí chcú presvedčiť spotrebiteľov, môžu označovať svoj produkt ako testovaný a preukázaný, že neobsahuje GMO. Namiesto toho, aby sme e, navrhovali nejaké ľubovoľné, svojvoľné e, riešenie a vzhľadom na to, že je ťažké e, sa dohodnúť, či GMO PL je ingredienciou alebo zložkou, myslím si, že trh to umožní správne riešiť bol by som rád, keby toto stanovisko, prípadne tento návrh, e, e, by ste zvážili ako možné východisko, aby sme sa vyhli polarizácii, aby sme nevedli diskusiu o GMO tak, ako je zvykom v tomto parlamente. Ďakujem. Ďakujem pekne. Peter Halmas. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rada podporila Julie Gerling, ale zároveň by som to chcela urobiť aj iným spôsobom. Keď tu napríklad chceme označovať PEL ako súčasť medu, tak jednoducho otvoríme pandorínu skrinku. Ja som polospodárka, ako veľa viete, veľa z vás vie a ako vy viete, eh, med je čistý produkt včiel, ale ja eh, dochádzam do styka s ostatnými produktami, ako napríklad mlieko ak napríklad bielkoviny takto isto označíme, tak potom sa budeme pýtať, či jednoducho bielkoviny sú súčasťou mlieka, alebo je to jednoducho ingrediencia, ktorá sa pridáva, alebo je to produkt, ktorý jednoducho je zo zvieraťa a potom môžem pokračovať s laktózou, či je to teda príloha alebo súčasť a tak ďalej a tak ďalej. To sa týka takisto ostatných produktov, ako napríklad vajíčko, žltok, je to súčasť, bielo vajíčko a tak ďalej a tak ďalej, alebo dokonca škrupin. Ale my predsa poznáme vajíčko ako výsledný produkt, kde jednoducho všetko sú súčasťou tohto produktu, ale nedá sa to tam nejako umelo pridať. A dokonca aj včelár jednoducho nepridáva do medu. Pel robí to predsa nevedome. Včela samotná pretože my ešte rozlišujeme medzi človekom a zvieraťom, pretože rozlišujeme, že čo robí človek vedome a čo robí zviera nevedome. Jednoducho to je prirodzené správanie včiel. A keď už teda o tom hovoríme, tak sa, často, tak sa rýchlo dostaneme aj k celkovému problému, že prečo o tom tak dlho hovoríme, pretože sa snažíme dve témy prepojiť a o ne vôbec nejde. Ide tu iba o vecné vyhodnotenie toho, či teda sa pridáva pel alebo nie. Nejde tu teraz o to, čipel, akože je taký alebo onaký, môže byť technicky pozmenený alebo nie. Toto by sa mal hovoriť úplne inde. To je vlastne dôvod, prečo ja jasne podporujem Judy Girling, pretože jednoducho, že to je súčasť a že sa to tam nepridáva umelo, ten pel. A ďalšia vec, keď už hovoríme o tejto správe, máme tu pozmenujúce návrhy vo vzťahu teda ku komisii, ktorá je teda síce kompetentná a vie, že rada e, rozhoduje aj samotná, ale aj rada, aj parlament majú právo na existenciu a keď už si to jednoducho ľudia želajú a chcú sa kontrolovať samotný, tak musíme dávať pozor na to, aby sme tu nedali na rozhodovanie príliš vecí do rúk komisii, ale aby sme dávali pozor teda na to, že kde môže komisia možno rozhodovať lepšie ako my, kde my máme právomoci lepšie, kde nie, kde sa musíme vyjadriť, kde sa nemusíme, takže ja som to podporila takto aj formou pozmeňujúcich návrhov. Takže ja to pozorujem iba kvôli tomu, že keď to teraz začneme definovať PEL inak, tak ja sa stavím, že sa to dostane aj k ostatným výrobkom, produktom budúcnosti a jednoducho potom už pôjdeme nad rámec takej normálnosti, nad rámec tej našej pole pôsobnosti. Ďakujem pekne. Čo bolo na začiatku, sliepka alebo vajce, pýta sa predseda. Teraz zostane slovo Chris Davis a potom ďalší, nech sa páči. Chris Davis. Veľmi dobre si uvedomujem všetky požiadavky e, označovania GMO, čo sme dali do našej legislatívy v minulosti. Niekedy to treba e, testovať tak, až sa to e, zničí. Myslím si, že včely sú tu na vine práve e, včely šíria e, potenciálne nebezpečné, e, nebezpečné PL z GMO. Teda mali by sme zastaviť včely tri návrhy. Poprvé, treba mať program vystopovateľnosti, aby sme zabezpečili dôveru spotrebiteľov. To znamená, že treba do 6 mesiacov chytiť každú včelu, prideliť tam elektronicky nejaký tag a musíme vedieť, kde sa nachádza tá včela, kedykoľvek v priebehu dňa. Po druhé, Potrebujeme mať program e, e, e, rekvalifikácií čiel. Nevedeli o tomto probléme, ale treba ich informovať, aby poznali požiadavky moderného spotrebiteľa. To znamená, že treba používať elektronické prostriedky DVD a v každom úli treba prehrávať DVD po celej Európe, aby včeli vedeli, čo je správne, čo nie je správne, ako sa to má robiť. A po tretie, musíme si uvedomiť, že tak či nie tak e, dôjde ku kontaminácii, že časť pelu sa bude zberať čelami. To znamená, že musíme tam dať čističky a včely budú musieť sa očistiť od pelu a až potom sa dostanú e, e, k medu. Samozrejme, je možné, že to niekto právne napadne a nevylučím, že zastup sovia včel v súde budú e, dôvodiť, že nie sú žiadne dôvody toho, že GMO spôsobuje škody ľuďom a že pravdepodobnosť e, toho, že geneticky modifikovaný pel môže e, uškodiť ľuďom v mede, je početne, podstatne menšie ako to, že nás, do nás trafí asteroid. Ale trošku musíme sa stať e, e, realistami. Musíme si uvedomiť, že v takýchto prípadoch hlúpe veci a keby sme nepodporili e, správu Julie, to by bolo naozaj veľmi hlúpe. Treba ju podporiť. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Špila. Sí. Muchas gracias, presidente. Pues yo sí. Ďakujem pekne ja nebudem taká ironická ako teraz kolega, ale tiež e, podporím pani spravodajkyňu. Samozrejme, e, je to, pel je súčasť e, medu, nie je to nejaká ingrediencia. A v každom prípade aj takto spadá po toho 0,9%, takže vlastne je absurdné požadovať o označovanie GMO možno, že príde e, napríklad e, kukurice, ale tam tiež treba pamätať na ten e, e, charakter e, kukurice, aká to je, aký druh rastliny. Takže plne podporujem návrh pani spravodajkyne. Ďakujem. Anna Rozbach, nech sa páči, tá je prihlásená, takže dostáva slovo. Aj ja pochádzam z rodiny, kde sme chovali včely Súhlasím s Chrisom Davisom aj s ostatnými predrečníkmi. Domnievam sa, že e, je to príliš odvážne kazať čelom, e, e, čo majú robiť. Majú právo lietať na vzdialenosť niekoľko kilometrov a nemôžete mať istotu, že v tomto dosahu nie sú nejaké rastliny e, e, GMO. Takže v tomto prípade môžem iba podporiť Julie Kerlings, povedať, že je to súčasť medu a nechať to tak. Ďakujem pekne. A teraz záverem by som chcel udeliť slovo komisii. Thank you very much and good... Ďakujem pekne, pekné odpoludne. Musím povedať, že gro argumentov, ktoré som tu chcel zniesť, už tu odzneli. Úprimne sa domnievam, že návrh komisie zohľadňuje najlepší záujmy e, celého včeliarského e, sektora aj na základe hodnotenia vplyvov e, zachováva predstavu media ako prírodnom produkte a sa vyhýba veľkým nákladom pre chovateľov čiel. Je jasné, že pel je prírodnou zložkou, nie prísadou do medu E, to nik nevymyslel z nás, je to tak v prírode. Samotný návrh nemení závery súdu v tom zmysle, že e, geneticky modifikovaný e, pel sa musí schváliť podľa príslušného naradenia pred uvádzaním na trh. Naozaj med, ktorý obsahuje takýto pel, spadá pod naradenie ako potravina vyrobené z GMO a tento návrh zároveň nie je v rozpore so záujmami spotrebiteľov. Zabezpečujú rovnakú úroveň informovanosti, to znamená e, označovanie v prípade e, prítomnosti viac ako 0,9 e, GMO obsahu. Pokiaľ ide organické potraviny, tam platia rovnaké požiadavky na označovanie Takže e, e, rozpráva o, návrhu, e, o tomto návrhu netreba ju miešať so sporom o koexistenciu. To sa nerieši smernicou o mede. A domnievam sa, že po tejto dnešnej rozprave že je tu veľká pravdepodobnosť, že dosiahneme dohodu v prvom čítaní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz zostane na záver slovo spravodajkyňa, ak sa chce vyjadriť teda. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým e, kolegom za vyjadrenú podporu tejto správe. Je tu e, e, nová myšlienka, ktorú nadnesol pán Peter Vej. ohľadom označenia testované na GMO. A zrejme to by nemalo byť nejaké zložité alebo problematické my nemáme žiadne pozmenujúce návrhy e, v tomto smere, takže z technického hľadiska by mohlo byť e, komplikované zapracovať to, ale v každom prípade budem o tom uvažovať. Potom, ako sa skončí toto stretnutie ešte pred hlasovaním, e, pokúsim sa niečo urobiť v tomto smere a pripraviť kompromis ťažko sa tu hľada kompromis. Buď súhlasíte, alebo nesúhlasíte otázky ingrediencie, alebo prirodzenej súčasti. Ale pokúsim sa predsa len o nejaké riešenie. Čo sa týka e, e, ostatných problémov, myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že tu nejde o koexistenciu a nie o označovanie e, GMO. A mm, vôbec neviem, prečo trvalo 10 mesiacov, až kým sme sa sem dostali, pretože do začiatku tu boli veľmi E, e, hlasní odporcovia. Myslím si, že najlepšie e, sa na to dívať, že máme tu hodnotenie vplyvov a to pre viacerých kolegov odstranilo mnohé problémy a už nemajú také obavy. Takže skúsme sa s tým stotožniť ako s, ako s pozitívom. Ďakujem veľmi pekne za túto rozpravu. Vielen Dank, Frau Görling. Ďakujem pekne pani Kerlingová. Tým končíme e, túto rozpráva a hlasovať budeme 5. novembra vo výbore e, a potom 27. novembra pre životné prostredie e, pre hlasovanie v plémne. Ešte nemáme žiadny termín. Ďalší bod správa Esther Lange. I hneď to zvám slovo spravodajkyne. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Um, Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, e, bolo celkom náročné k tejto téme e, sa fundovane vyjadriť, pustiť sa do nej a teda e, nejakým spôsobom aj zhrnúť všetky tie diskusie, ktoré sme k tomuto mali počet e, slov bol obmedzujúci, keďže to je iniciatívna správa, mohla som to napísať ešte aj dva alebo trikrát viacej, takže som sa snažila sústrediť na to, čo najviac zaznievalo v tých diskusiách. E, my sme výbor Envy a rozhodli sme sa, že e, pripravíme túto správu potom, čo sa vyskytlo viacero prípadov podvodov, potravinových podvodov v posledných mesiacoch a rokoch. Napríklad tam bolo to konské meso, ale nebolo to zďaleka jediný e, prípad. Boli tu aj napríklad farbíva, ktoré sa používajú e, v e, sladkostiach a tak ďalej. Čiže naozaj to konské meso to bol iba ten extrémny prípad. A sme zistiť, či teda sú to nejaké izolované záležitosti, alebo je toho viacej. A samozrejme je tu istý paradox, pretože v Európe nikdy potraviny neboli e, úplne bezpečné. Máte v Európe oveľa e, väčšiu, pravdepodobne niekoľko stonásobnejšiu, e, stonásobne niekoľko stokrát väčšiu šancu, že zomriete na chrípku ako na nekvalitné potraviny, ale e, ľudia proste sa ukazuje, že e, už neveria tomu, čo je napísané na označení e, potravín. A ja chcem povedať, že my tu v Európe nemáme žiadnu centrálne e, definovanú e, č, definovaný jav nejakého potravinového podvodu. máme definovanú potravinovú bezpečnosť, máme definované to, že označovanie by nemalo byť zavádzajúce, ale takmer sa e, nevykonávajú v tejto oblasti kontroly. Existuje veľa legislatívy, existuje veľa kontrol v prípade potravinovej bezpečnosti, áno, ale pokiaľ ide o tie e, potravinové podvody, tie aspekty, ktoré sa e, neprepájajú s potrebnou bezpečnosťou, tak tam e, tých kontrol je oveľa menej. Čiže čo predstavuje riziko pre verejné zdravie, to sa samozrejme rieši, ale to, čo je menej problematické, tak to už ako keby nezachytávame. Takže poprvé musíme v Európe definovať e, tento jav, e, čo to sú potravinové podvody a ako s nimi budeme bojovať. Niečo, čo treba zohľadniť je napríklad to, že potravinové podvody e, to sú napríklad nesú, ne, alebo nekonanie v súlade e, s legislatívou a teda zavadzanie spotrebiteľa. A teda po druhé, že sa to robí aj úmyselne, pretože samozrejme niekedy sa môže stať, že takéto niečo sa omylom e, stane, aj to sa stalo v minulosti, ale toto je iný prípad. A po tretie, e, je to s úmyslom e, nejakého finančného zisku. A treba, aby sme mali naozaj zodpovedné alebo spolahlivé E, údaje. Niektoré členské štáty majú dobré štatistiky, iné nemajú takmer nič, takže potrebujeme naozaj viac údajov, štatistických údajov, ak chceme mať e, jasný e, nejaký vedecký pohľad na to, ako tá situácia vyzerá. Mm, napríklad je to otázka nahradzania drahších ingrediencií lacnejšími, napríklad grantové e, jablko, a teda džús z neho, to je niečo čo veľmi úspešné, populárne v súčasnosti, ale veľa ľudí sa snaží do toho, majú také pokušenie do toho e, zamiešať e, jablkový džús. E, videli sme teda ten prípad e, predaja e, nie bioproduktov ako bioproduktov, mali sme tam to konské meso, čiže naozaj sú to prípady, kedy e, človek podvádza, pretože sa dá e, E, na tom veľa zarobiť. Potom e, falošné, e, falzifikáty, falošné potraviny, to je veľký problém najmä v tých južných krajinách. Častokrát sa nejaký produkt predáva ako certifikovaný, autentický, ale ukazuje sa, že nie je to celkom pravda. A častokrát v tých diskusiách sa tieto problémy spomínali Mm, a nakoniec aj vo vedeckej literatúre sa tieto prípady spomínajú a väčšinou tá vedecká literatúra je americká, pretože tam oni sú trochu ďalej. Ehm, či už to oleje, či už je to med, ako o sme teraz hovorili, ryby ehm, a niektoré ďalšie druhy potravín tiež nakoniec detailne to napísané v tej správe. Riziko podvodov je najvyššie, keď potenciálny ekonomický zisk je najväčší a riziko, že vás chytia aj naopak najnižšie. Takže to je proste ten základný, tá základná schéma a naozaj platí, že je nízke riziko, že vás e, e, chytia. E, to je náš problém. My sa veľmi sústredíme na, ten, na tú potrebnú bezpečnosť, ale na iné e, formy potravinových podvodov menej. A e, potom je tu otázka komplexnosti potravinového e, reťazca, čo je samozrejme v poriadku, medzinárodný obchod to je OK, ale e, jednoducho odkontrolovať toto všetko je ťažšie, ako tomu bolo povedzme pred 30 rokmi. Produkty sa proste predávajú v jednej krajine, v druhej, po celom svete cestujú pomaly a mm, častokrát tie kontroly vlastne sú iba vnútroštátne vo všeobecnosti nezáväzný charakter e, cezhraničnej spolupráce, či už e, prostredníctvom Europolu alebo prostredníctvom e, napríklad Európskej komisie, to je tiež problém. Niektoré členské štáty sú otvorené viac spolupráci, viac ako iné a je to proste niečo, čo oni nemusia povinne robiť, nemusia vlastne takýmto spôsobom e, e, zoširoka e, k tomu pristúpať, keď riešia otázky súvisiace s problémami potravinových podvodov. Bol to napríklad v prípade toho konského mesa. A úloha obchodníkov to tiež je veľmi dôležitá záležitosť. Ľudia, ktorí nevyrábajú potraviny, ale ktorí ich e, kúpujú a potom ďalej predávajú a oni častokrát nezohľadňujú tie súčasné kontrolné platné e, schémy. Čiže tých faktorov, ktoré sem e, zasahujú je viacero a sú isté štruktúrne alebo štruktúrálne slabiny alebo slabé stránky v našej kontrole v Európskej únii. Ako som už povedala, naozaj potraviny sú momentálne bezpečné, bezpečnejšie než kedykoľvek v minulosti, ale keďže máme tu tu medzinárodný rozmer e, tak vlastne e, to situáciu komplikuje. Napríklad v prípade Írska toho e, konského mesa tam sa ukázalo nakoniec, že do toho bolo zaangažované, e, zaangažovaných, boli zaangažované 4 firmy a e, v niektorých prípadoch sa s tým vlastne nedalo nič robiť, pretože jurisdikcia tam e, nezachádzala e, v prípade troch firiem. iba tá posledná štvrtá tam e, írske orgány mohli vyšetrovať, e, ale tie ostatné e, tri firmy, no tak áno, oni môžu tie informácie posunúť e, Británii, Holandsku alebo Europolu, ale oni sami konať e, nemôžu a samozrejme nikde nie je napísané, že tie ostatné krajiny, ostatné orgány s tými informáciami aj e, aktívne naložia. Čiže my tu navrhujeme v texte viacer odporúčania, akým spôsobom vylepši, e, vylepšiť e, institucionálny rámec, v rámci ktorého sa pohybuje, e, pohybujeme. Napríklad máme tu vytvorený tím pre potravinové podvody, čo je sympatické, ukazuje sa, že teda keď sa pripravuje, je to pozitívny signál rozhodne potom máte e, orgán FVO, Food and Veterinary Office e, v Dubline, možno, že aj im by sa tá, tie právomoci mali posilniť a možno, že aj viac politiky v tejto oblasti by sa malo, alebo legislatívy e, pripraviť. A častokrát tie návrhy, ktoré tam sú, sú relevantné, sú relevantné informácie, tie správy, ktoré nám ľudia z rôznych agentúr predstavujú a predkladajú, ale častokrát sa s tým potom nepracuje, nič z toho nevyplne v praxi. Ehm, pričom ehm, oni tieto e, problémy poznajú. Už dopredu vlastne nám hovorili o veciach, ktoré sa potom e, o rok neskôr ukázalo, že aj naozaj problematické boli. Ale v tej správe to bolo napísané my sme s tým nič neurobili. Takže táto diskusia s týmto orgánom FVO by mala byť Že Napríklad mali by sme tú agentúru e, pozveť, pozvať k nám, aby sme si veci prebrali raz do roka, porozprávali sa s nimi, aké majú ciele na najbližšie obdobie a tak ďalej keď sa pozrite na legislatívu, tak legislatíva, pokiaľ ide o verejnú kontrolu v tejto oblasti, to sa momentálne prehodnocuje e, a dúfam, že tie odporúčania, ktoré ja e, pripravujem, že ich budeme koordinovať s spravodajcami, ktorí pracujú na e, napríklad oblasti verejnej kontroly. Takže komisia sa snaží trochu vylepšiť kontroly a inšpekcie, ale myslím, že E, bude treba zachádzať ešte oveľa ďalej. Napríklad, ak si zoberiete to e, konské meso, tak pokiaľ sa Irom nakoniec podarí aj e, stíhať, trestne stíhať e, tú konkrétnu írskú firmu, tak maximálny e, poplatok, ktorý, alebo pokutu, ktorú oni môžu dostať, je, tá pokuta je 30 tisíc eur. Ale z jedného kontajnera, e, či už konského alebo hovedzieho mesa máte zisk 65 tisíc. Čiže keď tie pokuty nakoniec budú, alebo naďalej budú takéto nízke, tak samozrejme nikdy nebudú ostrašujúce. A chcem takisto tu mať e, ne, alebo predkladám tu nejaké odporúčania, pokiaľ ide aj o vzťahy business to business, aby tam sa konalo profesionálnejšie, aby sa tam konalo prísnejšie. A potom moja posledná poznámka je, nemali by sme si myslieť, že my E, iba zo strany e, vlády, riadenia e, tento problém dokážeme vyriešiť. Je to aj otázka toho, aby firmy konali spoločensky zodpovedne, aby rozmýšľali nad tým, odkiaľ pochádzajú jednotlivé ingrediencie a akým spôsobom dokážu naozaj zaručiť autentickosť ich výrobkov. Na tomto už viaceré firmy pracujú, sú aj viaceré aj národné, aj medzinárodné iniciatívy a tiež aj z nich treba poučiť. Ešte chcem povedať jednu vec a to síce, kontrolné orgány, respektíve inšpekčné e, orgány. Je zjavné, že tieto orgány, ktoré e, vychádzajú z takého prístupu skôr policajného, napríklad Dánsko alebo Taliansko, tak tam e, sa e, dosiahli väčšie pokroky, pokiaľ ide o to, že sa naozaj nejaký zločinec aj chytí, že ho proste vystopujú a že ho môžu súdiť za potravinové podvody. Ich inšpekcie sú takéto akčnejšie, ak by som povedala. A zase v iných krajinách e, e, tie kontroly sú veľmi predvídateľné, každý vie veľmi dobre, akým spôsobom sa bude kontrolovať, kedy, čo, ale tie krajiny, ktoré k tomuto prístupujú tak z takého policajnejšieho e, konca a ktoré vytvorili si istú schopnosť E, detekovať, kde tie rizika sa naozaj v praxi nachádzajú, tak majú vyššiu šancu, že e, dané osoby aj nakoniec pristihnú. Takže to je z mojej strany všetko. Myslím, že hlavné body som e, prebrala. Teším sa na pripomienky od kolegov a tiež som pripravená konať aj v prípade pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené. Ďakujem pekne. Ďakujem. Žil pani Čiajňovi spravodajca, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne vážený pán predseda, vážená pani spravodajkyňa. E, tóna e, mesa, ktoré bolo nevhodné pre Ehm, mm, vlastne spotrebu, eh, ľudskú spotrebu. Eh, dve tony eh, takýchto nezdravých rýb, 500 kg hrybov, proste toto všetko boli výsledky, ktoré sa zaistili v rámci operácie Europolu eh, v poslednom čase. A teda hovorí to o mm, eh, jave, ktorý ešte pred pár rokmi nebol až taký známy, a to síce potravinové eh, podvody. Je veľmi dôležité, že tento dokument, túto iniciatívnu správu tu máme a že hovoríme o tom, že treba legislatívne konať aj v tejto oblasti, pretože keď hovoríme o falzifikátoch, o doteraz sa hovorilo e, e, o tom, že niekto má možno nejakú značku a niekto to falzifikuje a ten prvý prichádza tie peniaze. Ale tu raz hovoríme o falšovaní e, produktov potravinárskeho charakteru a tam už ten rozmer je oveľa závažnejší. To síce má to dopad na potravinovú bezpečnosť, pretože práve takéto falošné produkty, ktoré sa dostávajú do potravinového reťazca, ktoré nie sú kontrolované, potom človek si ich kúpi v dobrej viere, pritom tieto nesplňajú e, európske normy, pokiaľ ide hygienu alebo potravinovú bezpečnosť a takýmto spôsobom e, vlastne spotrebitelia ohrozujú svoje zdravie, dokonca aj životy. Takže e, rozhodne potrebujeme ten právny rámec v Európe v tejto oblasti zmeniť, pretože momentálne ten, ktorý máme, nám neumožňuje efektívne bojovať proti týmto problémom. E, videli sme to v roku 2013 v súvislosti súvislosti s tým e, škandalom e, konského mesa, ako to pani spravodajkyňa veľmi správne pripomenula. E, aj v tomto prípade Európska únia Eh, vlastne nekonala veľmi efektívne, eh, kričala, hovorila, že je to problém, ale vlastne eh, už bolo na to neskoro. My by sme mali konať dopredu, mali by sme mať odvahu dané legislatívne potrebné iniciatívy aj navrhovať napriek tomu, že možno, že v súčasnosti viaceré členské štáty s tým nesúhlasia. Mali by sme posilniť legislatívny rámec, dať konkrétne aktivity a e, naozaj trvalým e, spôsobom obnoviť dôveru našich spotrebiteľov voči e, európskym potravinám. Podobne ako pani spravodajkyňa súhlasím s tým, že treba harmonizovať definíciu potravinových podvodov a teda posilniť aj spoluprácu jednotlivých členských štátov v oblasti boja proti potravinovým podvodom. A podobne ako pani spravodajkyňa, a ja si myslím, že sankcie, o ktorých e, momentálne hovoríme, ktoré sú momentálne platné, sú naozaj ani zďaleka nie ostrašujúce pre e, tie agromafie, pretože naozaj pre nich momentálne už takéto podvody sú aj zaujímavým e, ekonomickým ekonomickou alternatívou napríklad voči obchodovaniu nezákonnému e, s drogami. E, Francúzsko e, určite bude konať v takom zmysle, aby sa tieto sankcie, tieto pokuty e, zvyšovali. E, naozaj e, malo by, byť, mali by tieto pokuty byť zladené a byť proporčné daným nezákonne získaným ziskom. Týmto smerom my určite v našej krajine pôjdeme pokiaľ je o túto správu, chceli, chcel som sa ešte vrátiť k otázke informovania e, spotrebiteľa. To v tom dokumente nie je špecificky spomenuté. A treba na to pamätať, predsa my chceme v prvom rade získať naspäť dôvodu, e, dôvod našich spotrebiteľov. Potom druhý pozmeňovací návrh, ktorý chcem tiež navrhnúť, vytvorenie siete e, proti potravinovým podvodom. Po tretie máme tu pozmeňovací návrh pokiaľ ide o vytvorenie európskeho systému včasného varovania, pokiaľ ide o potravín aj krmiva e, a že to, tieto aktivity by sa mali rozšíriť aj o práve potravinové e, podvody. E, nakoniec už ten, e, to konské meso ukazuje, že máme túto e, potrebu. Potom ďalší pozmeňovací návrh povinné e, rozšírenie povinnosti pôvodu mesa aj v prípade pripravených jedál. To sme vo Francúzsku už schválili v Senate jednohlasne, pokiaľ je o zákon o spotrebe a myslím, že takýto prvok by tiež mal byť do tejto správy začlenený, pokiaľ ide o teda o vzdelávanie našich spotreb spotrebiteľov alebo osvetu voči ním. Takže to sú moje 4 pozmeňovacie návrhy, ktoré predložím do e, tej lehoty, e, myslím, že 26. oktobra. Áno, ďakujem pekne. Ďalej. Korin Lepáš. Sorry. Monsieur le Président. Vážený pán predseda, pani spravodajkyňa, ja tiež vám chcem pogratulovať e, k tejto skvelej správe. Chcem povedať, že ju podporujem a pripravila som nejaké, nejaké, nejaké návrhy. E, pokiaľ ide o našich operátorov, e, e, pokiaľ ide o ľudí, ktorí kontrolujú e, tento potravinový e, reťazec, či sú to veterinári alebo ďalší kontrolóri, naozaj si ceníme ich prácu, je to náročná práca. Vy ste Eh, hovorili o tom, že eh, je veľmi dôležité ľudí neuvádzať eh, v nejaké chybné uvažovanie. To je veľmi správne. My dúfame, že v tejto oblasti budú dosiahnuté aj celosvetové alebo všeobecné E, pokroky. Hovoríte o tých faktoroch, ktorí e, prispievajú k tejto kríze v oblasti potravinových podvodov a ja by som chcel zajsť ešte ďalej a hovoriť o, o celom sektore potravinárstva, tak ako teraz e, kolega predo mnou to tiež spomenul a konkrétne sa venovať téme deregulácie trhov mm, to všetko sú faktory, ktoré prispievajú k týmto javom. A vlastne e, samozrejme e, e, tieto potravinové podvody istým spôsobom súvisia aj s tou ekonomickou krízou a takisto aj s tým sociálnym dumpingom, ktorý momentálne vidíme mimo EÚ, ale nie iba mimo. A potom sú tu rôzne marketingové faktory, pokiaľ ide o informovanie našich spotrebiteľov, teda označovanie miesta porážky zvierat a takisto aj tie nutričné hodnoty už pripravených jedel a tam sa naozaj e, pripájam ku kolegovi, čo on povedal k označovaniu. Potrebujeme označovanie, ktoré bude kompletné pre všetky e, mesa, či už sú hovedzie, či už, sú, e, to, či už to hydina alebo bravčové alebo iné druhy mesa. Potrebujeme informácie o pôvode všetkých ingredienciách, ktoré sa nachádzajú v pripravených jedlách v USA už zaviedli e, označovanie e, tohto typu a potrebujeme to zaviesť aj my v Európe. E, konkrétne rastlinám, alebo teda zelenine sa nevenuje táto správa, čo je škoda, najmä pokiaľ ide o pesticídy, ktoré sú takisto nepovolené alebo neoznámené. Ja si myslím, že by krajiny, ktoré pochádzajú z tretich, teda potraviny, ktoré pochádzajú z tretich e, e, krajín, e, či už je to ovoce alebo zelenina, a v tých prípadoch, kde sa tie podvody opakovane dokazujú, mali by byť zakázané. Teda nehovorím o celej krajine, ale o tých e, firmách, e, ktorí e, ktoré sú dokazateľne opakovane zaangažované do týchto aktivít. A pokiaľ ide o ten negatívny screening e, pre, v prípade intenzity, dovozu tretich krajín, to takisto podporujeme. No a potom e, tu sa e, spomína e, otázka tej neodôvodenej kontroly, to je v poriadku, ale som skeptická, pokiaľ ide o ustanovenia členských štátov, pokiaľ ide o efektívnu kontrolu kvality, pretože naozaj e, tam tých zdrojov je veľmi málo v členských štátoch a ďalej sa znižujú počty e, veterinárov. O tom sme hovorili už e, v minulosti a tieto trendy naďalej pokračujú. Čiže treba naďalej potravinárom zdôrazňovať otázku kvality, pretože to je jediný zdroj ďalšieho rastu, nie znižovanie nákladov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže teda technici opravujú ten vzduch miestnosti a zariadenie, ktoré sa o to má starať a pracuje na vstupných filtroch vzduchu do miestnosti, takže sa tu skrátka dejú veci okolo nás. Bolo to už aj počas hlasovania, aj teraz, takže to iba oznámujem. Ďalej za ECR dostane slovo Judy Gerling. Nech sa páči, ako teňová spravodajkynia. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne e, pani spravodajkyni za správu. Je veľmi dobré, že máme iniciatívnu správu, ktorá je vecná a ktorá sa príliš neodchýluje od podstaty. Myslím si, že e, v správe nie je nič, s čím by som nesúhlasila. Niečo by som doplnila. Samozrejme, že si uvedomujem určité e, obmedzenie, pokiaľ ide o rozsah. To znamená, že, že to, čo nepoviem, by nemalo prekvapiť pani spravodajkyňu E, v podstate to bude zodpovedať e, e, mojim želaniam. Je samozrejme, že je to mm, veľmi aktuálne, keď hovoríme o oficiálnych kontrolných opatreniach, o prípadných zmenách. Umožňuje to nám posúdiť údy, ktoré sme nazberali eh, v rámci prípravy eh, správy a prípravy legislatívy. Je tu veľmi dobrá eh, zhoda okolností. Čo by sme mohli doplniť? Podľa mňa treba naozaj sa postaviť z oči v oči problému definovať potravinový podvod. Komisie a experti členských štátov sa usilovne zapodívajú touto definíciou Treba uznať, že v súčasnosti nemáme referenčný, e, e, referenčné laboratórium v Európe, ktoré by sa venovalo e, potravinným podvodom. Je veľmi dôležité pripraviť potrebné normy, pretože potom, ako došlo k skandálu s konským mesom a sme veľmi aktuálne a promptne reagovali, E, mnohé členské štáty začali testovať najmä hovedzie meso a pra- bolo treba e, stanovovať e, e, a to voľné prahové hodnoty. Napríklad príslušný štandardizačný orgán vo Veľkej Británii to stanovil na úrovni 1%, e, čo bolo celkom rozumné. Avšak to odhalilo tú skutočnosť, že chýbajú nám už od, schválené hraničné hodnoty treba zvážiť možnosť e, určenia e, norieb e, dohody, pokiaľ ide o náhradné látky alebo krížovú kontamináciu. Teda nie len aké percento výrokov treba testovať, ale aké hodnoty prísad prímesí chceme zistiť s tým, aby sa to uplatňovalo permanentne Takisto je pravda, že eh, príslušní eh, pracovníci nemajú eh, prípravu v oblasti potravín, majú odbornú prípravu, pokiaľ ide o kvalitu alebo kontrolu. A o tom sa nebude hlasovať v plene, ale keď je tu správa o horizonte 2020 a hlavným pilierom je potravinová bezpečnosť. A myslím si, že by sme mohli pomerne jednoducho e, a presvedčivo dôvodiť, že potravinový podvod je e, e, boj s ním je súčasťou potravinovej bezpečnosti a bolo by vhodné využiť časť finančných prostriedkov v rámci horizontu 2020 na posilnenie potravinovej bezpečnosti aj v oblasti teda potravinového vodu a potravinovej bezpečnosti aj z hľadiska odbornej prípravy, e, e, výskumu, aby sme mohli stanoviť e, referenčné hodnoty, pretože, ako povedala pani spravodajkyni, ide aj o rozpočtové záležitosti. Takže treba vyplniť túto medzeru. A posledná poznámka. Naozaj vítam to, čo hovorí pani spravodajkenia o osobitnej zodpovednosti malého obchodu. Naozaj bolo fascinujúce, keď sme pozorovali veľkú aktivitu, keď e, malobchodníci chránili e, svoje značky. E, je veľmi dôležité, aby sa tomu venovali legislatívci, vo výbore IMKO. Máme teraz návrh dobrovoľného kodexu správania sa v malobchode. Predovšetkým to sa týka nákladov získovosti a postupov vo vzťahu k e, dodavateľom. A viem si predstaviť, že by sme mohli tam doplniť niečo aj ohľadom potravinového podvodu s tým, aby sme stanovili príslušné normy pre malý obchod. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Devens a potom pani Juzo. Ďakujeme pekne, pán predseda. V prvom rade Rád by som poďakoval pani spravodajkyni, pani Delange, za veľmi dobrý návrh správy, ktorý vypracovala. Som veľmi rád, že v práve sa zdôrazňuje, že mm, škandál e, s konským mesom predovšetkým e, pochádzal z podvodu a naozaj došlo k určitým, alebo sú možno určité e, možnosti zlepšenia, pokiaľ ide o potravinú bezpečnosť, ale nesmieme vytvárať dojem, že sú tu nejaké štruktúrálne problémy s potravinou bezpečnosťou a správne to zdôrazňuje. Ďalším dôležitým signálom je potreba e, zostrenia postihov. E, musíme e, zvýšiť potenciálne postihy, aby boli účinné ako odstrašujúce prostriedky. Okrem určitých pozitív chcel by som poukázať na určité negatíva. V zásade diskutujeme o potravinovom reťazci Napríklad mám na mysli predstavu podpory e, krátších potravinných reťazcov, aby sa využívali viac sezónne e, organické produkty a tým by sme e, mohli lepšie získať späť dôveru spotrebiteľov. A takisto by som chcel viedriť e, obavu. E, Amsko máme veľmi veľa malých a stredných podnikov, ktoré sú mimoriadne dôležité pre hospodárstvo. E, a je nemenej dôležité, aby sme e, ne e, e, stanovali dodatočné pravidla alebo rozširovali byrokraciu, pretože väčšina malých a stredných podnikov naozaj chce konať v dobrej viere a dodávať na trh kvalitné výrobky. Stávajú sa niekedy obetemi podvodov, ktoré páchajú iba nemnohé podniky. Pokiaľ ide o označovanie, domnievam sa, že aj to by tiež nemalo odstrašovať tých výrobcov, ktorí vždy konali e, v dobrej miere a nesmieme príliš zaťažiť malé stredné podniky. Eh, Ďakujem pekne. Pani Delange pripravila skvelú správu. Potrebovali by sme naozaj definíciu e, podvodu iba nariadenie 178 roku 2002 a hovorí, že označovanie, reklama a tak ďalej by nemali uviesť e, do omilu spotrebiteľa a vlastne to je de facto e, ten e, podvod. Čiže e, čo to je podvod? Potravinové podvody treba rozlišovať. E, snaha oklamať niekoho, aby človek e, si zvyšil zisk, alebo plus je to aj podvod, ktorý naozaj škodí zdraviu. A to už nie je podvod, to je presne trestný čin a treba naozaj rozlišovať medzi týmito dvoma druhmi. Prečo sa podvody robia? Ako povedala pani spravodajkynia veľmi dobre, preto, lebo z toho idú nejaké peniaze, e, lebo sa to týka produktov, ktoré proste si spotrebiteľ nevšimne, oklame sa, alebo sa jedna vec za druhú a tak ďalej. A je to v prípade tých vecí, kde je to najľahšie. E, čiže mm, tak ako napríklad v prípade e, toho konského mesa alebo v prípade toho e, medu alebo olivového oleja. E, jednoducho e, človek, e, keď e, vo veľkom to predáva, tak e, zmieša ten rafinovaný a nerafinovaný ale Je na to ťažké prísť, keď sú to malé množstva. Ale samozrejme malé množstva vo veľkom zrazuje z toho veľa peňazí. Čiže podvody to je náročné, aby, aby vôbec e, sa ne, nediali, ale treba proti ním e, zasahovať, treba to stíhať, treba e, vykonovať kontroly a treba mať také pokuty, také opatrenia, aby to bolo ostrašujúce pre toho podvodníka. To je myslím si najviac dôležité. A ešte chcem povedať pani Delange jednu malú vec, tam je bod 26, tam vy hovoríte o vlastne výskume, hovoríte tam iba o Eh, univerzitných štúdiách, na tých eh, školách, ktoré vy poznáte eh, najviac, ale myslím, že tých inštitútov je oveľa viac E, takže možno by tam bolo lepšie napísať e, dobré e, univerzity v Európe a centra excelencie, lebo je ich určite viac, ako ste iba vy napísali. Pani Testory, generálna riaditeľka, keď tu vystupovala v súvislosti s tým konským mestom, nám povedala, že označovanie pôvodu to by nevyriešilo, alebo ne, nebolo, zabranilo tomuto E, podvodu. A ja sa chcem e, spýtať, e, môžete k tomuto niečo vypovedať? Podľa mňa to nie je potrebné a označovanie tohto pôvodu nevyrieši tieto podvody. Aspoň to je môj názor. Ďakujem. Tec. Ďakujem pekne a záverom teraz dostane slovo komisia a potom ešte spravodajca. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som začať teda tým, že sa poďakujem spravodajkyni pani Delange. Sme radi, že zdieľa naše obavy ohľadne falsifikovania potravín. Je celkom jasné, že aký tu je potenciál takéhoto podvodu a môže to viesť jednoducho k narušeniu dôvery spotrebiteľov v rámci tohto celého reťazca. Nebudem to teraz rozvádzať, ale takisto tu máme dôkazy, že v prípade takýchto podvodov členské štáty môžu reagovať rýchlo, ale tie nástroje, ktoré máme, nemusia byť dostatočné. My si myslíme, že dobrá spolupráca je kľúčová, pokiaľ ide o riešenie týchto podvodov a preto by som spomenul niekoľko z prvkov, ktoré, ako my konáme. Spomenuli ste tu to, že musíme mať dobre vybavených, vyškolených zamestnancov a s tým my súhlasíme. Budete o tom hovoriť čoskoro, teda o revízii nariadenia o kontroloroch, kde sa hovorí ďalej o ďalšom rozvoje takýchto vyšetrovacích kapacít a to takisto prináša zo sebou určité ustanovenia týkajúce sa sankcií. My si myslím, že to by mali byť jednoducho odradzujúce a mali byť odradiť tých, čo sa môžu takoto cestou uberať. A to je vlastne to, čo my navrhujeme v novom znení textu, nariadení a ako bývalý inšpektor pre kriminalitu v životnom prostredí, tak chcem povedať, že sú skúsenosti takíto jednoducho podvodníci sú presvedčení, že ich nikto nedolapí a preto ich nič neodradí. Takže preto musíme my v rámci vyšetrovacích orgánov dobre spolupracovať, musíme mať vysokú mieru spolupráce a získavania informácií. Ako viete, komisia dala dokopy takýto tím, Napríklad pokiaľ ide vyšetrovanie toho škandálu o konskom mese, spustili sme viacero veci, napríklad mechanizmus IT, ktorý umožní, aby sa vymenali informácie ohľadne podvodov, pokiaľ ide o produkciu potravín, tak ako to vlastne bolo spomenuté, možno to bude ako zla, modul OSVE, pretože tre, musí zobrať do úvahy všetky tie pravidlá, pokiaľ ide o výmenu nominálnych informácií a to je ťažké spustiť, ale pracujeme na tom, usilujeme sa o to Takisto sme začali pracovať na práci ohľadne e, priesekovej spolupráci, pokiaľ ide o agentúry a pokiaľ ide o e, osvetu. Týka sa to všetkých agentúr, ktoré majú čo dočinenia s vyšetrovaním. To je skutočne kľúčové. Chceli by sme toto úsilie urobiť v rámci siete, ktorú máme k dispozícii, ktorú vlastne zriadujú predstaviteľ členských štátov z hygienických kontro, orgánov pre kontrolu, ale budú na tom participovať aj colníci a špecialisti z iných oblastí, ktorí budú vlastne spolupracovať s hygienou, a ktorá bude vlastne poskytovať informácie týkajúce sa správneho postupu pri vyšetrovaní takýchto podvodov. Takisto chcem informovať, že pokiaľ ide všetky tieto otázky na to, aby sme postúpili, kon, organizujeme konferenciu o podvodoch pri produkcii potravín. Bude sa, to diela, bude sa to konať v druhej polovici roku 2014 pod talianským predsedníctvom a my si myslíme, že musíme združiť e, expertov aby sme mohli sa pohnúť dopredu. Takže momentálne sa snažíme dosiahnuť to, ako by sme mohli zabezpečiť takú situáciu, že by jednoducho členské štáty mali všetky dostatočné informácie k dispozície na to, aby mohli pracovať efektívnejšie v boji proti uh, podvodov pri produkcii potravín. Už ste spomenuli viaceré dôležité prvky, ktoré musia byť spustené, napríklad harmonizovaná definícia takýchto podvodov alebo možné e, spustenie takéto referenčné laboratória. Myslím si, že sa nachádzame teraz v takomto procese, ktorý poznáte pod akronymom e, REFIT, kde sa snažíme pozrieť na to, ako sú naše zákony v poriadku, pokiaľ ide práve o túto problematiku. Takže to je jeden z potenciálnych bodov, kde môžeme využiť možnosť a hovoriť o tom, ako budeme harmonizovať definíciu potravinových podvodov, ale treba povedať aj to, že to bude relatívne dlhšia diskusia, pretože budeme musieť zharmonizovať existujúce ustanovenia v rámci národných trestných zákonov, ktoré vlastne sa takéhoto problému týkajú. Ale toto je možnosť, kde vlastne my môžeme sa tomuto problému venovať. Takéto referenčné laboratórium a otázka, ako ho spustiť, to je zaujímavé. Keby ma takéto forenzné laboratórium pre potravinové podvody, tak možno tá myšlienka by si zaslúžila väčšiu pozornosť. My sme pripravení na takýto program, ako som povedal aj na úvod. My vítame túto správu a sme radi, že môžeme spolupracovať v ďalšej práci. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a na záver dostane slovo spravodajkyňa Esther de Lange. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem ešte raz aj kolegom za konštruktívne prvky, ktoré boli spomenuté. Viacere z týchto prvkov sa znovu objavia v tej správe, ale by eventuálne mohli byť trochu viac obsažné. Kolega zo sociálno-demokratickej frakcie si želal zmeny, pokiaľ ide o ten systém včasného varovania, to už je ukotvené aj v odseku 29. Treba sa teda bližšie pozrieť na to, do akej miery nesúhlasíte so súčasným znením textu a možno potom ponúknuť konkrétne zmeny návrhu. Viaceré z tých bodov, ktoré kolegovia spomínajú, sa nachádzajú už správne, napríklad pokiaľ ide o ten systém časného varovania, to je v odseku 29. Na to sa musíme ešte detaľnejšie pozrieť. A to sa týka rovnako aj poznámok, ktoré sa týkajú komplexnosti v kontexte potravinového reťazca. Viacerí kolegovia sa tomuto problému venovali, nachádza sa to aj v správe samotnej. Môžeme pokračovať v našej spolupráci v tom zmysle, aby sme tento text ešte doladili. Podvody pri pesticídoch tam sme sa častokrát zaoberali otázku, či to vôbec zapracujeme do správy alebo nie. Problém je veľmi dobre známy Ide tu však o z kategóriu, ktorá je osve, porovnaní s ostatnými prípadmi podvodu pri potravinách. Tento bod sme najprv nezabracovali, ale môžeme sa nad tým ešte zamyslieť. Rovnako napríklad aj poznámka po politickej strany liberálov, pokiaľ ide o kritický pohľad na rozpočty pre kontrolu na národnej úrovni, aj tento bod sa nachádza v správe. Otázkou však je iba to, že či sa teraz chceme vyjadrovať rozpočtom jednotlivých štátov. My môžeme síce vyjadriť našu obavu, že tieto rozpočty sa stále stvrkávajú, to sa týka aj môjho vlastného štátu a myslím, že u nás sme dosiahli už to absolútne dno, už sa tam viac škody robiť nedajú, avšak tá veľká výzva, ktorú tu máme pri týchto kontrolóroch a kontrolných orgánoch, uvedomujúci, že aj členské štáty musia šetriť, Takže tá obava spočíva, že ako s tým rozpočtom, ktorý máme k dispozícii, možno trochu vyšším, môžeme pracovať efektívnejším spôsobom. A preto ešte raz upozorňujem napríklad Talianska, kde sa podarilo v stanovenom rozpočte pracovať efektívnejšie. A pokiaľ ide o EKR, pokiaľ ide o doplnenie v kontexte horizontu 2020, to je veľmi dôležité, rovnako dôležité ako napríklad ako ten dobrovoľný kódex, ktorý momentálne máme iba pre malý obchod. A všetci kolegovia sa k tomuto bodu vyjadrili, ako, spotrebi, ako by spotrebiteľ mal byť informovaný, čo na tú etiketáž má byť napísané, aká informácia je potrebná, aká informácia by mala na tej etikete označujúce daný produkt byť obsiahnutá. Ja si myslím, že tie hlavné obete takýchto podvodov pri potravinách sú práve tí, ktorí sú na samom začiatku, to sú výrobcovia a tí, ktorí sú na konci a spotrebitelia. To sú tí, ktorí majú z takýchto podvodov najväčšiu újmu, pretože spotrebiteľ nekúpuje to, čo si myslí, že kúpuje, a e, pod, zasa polnospodár takisto netuší, že čo sa deje. A tí, čo sú na tom najmenej vinní, to sú práve tie obete. A tých musíme chrániť. A v tomto súhlasím s tým, čo povedali kolegovia. A musíme eh, mať ešte aj obsažnú diskusiu ohľadne toho, že či sa to má robiť prostredstvom nejakého označenia pôvodu. Teraz pozerám na kolegov z politickej skupiny zelených, kde sa hovorí, že mali a strední podnikatelia by nemali byť nadmerne zavalení nejakými výdavkami, ktoré by sa týkali administratívneho zaťaženia, ale to je už aj otázka napríklad aj etiketáže krajiny pôvodu. Kolegovia v mojej vlastnej politickej skupine hovoria, že takéto označenie chcú mať, odhľadnúť od toho, či tam bude možno nejaké dopadová štúdia, ako to zaťaží producentov. Takže vidím tu viaceré hlasy, ktoré, sa, ktoré smerujú na to, aby takéto označenie tam bolo a musím sa zamyslieť aj nad tým, či chceme urobiť text spoločne a ak by sa nám to nemalo podariť, tak vlastne výbor bude môcť o tom ešte sa vyjadriť. Pokiaľ ide o pani Ajúzo, máme viaceré početné univerzity, ktoré sa zaoberajú pravosťou potravín. Ja rád na tieto štúdie čítam. Ide tu o záležitosti, teda aspoň to, čo mám k dispozícii, to, čo sa tu najviac hovorí, to sú informácie týkajúce sa po, polnospodárstva a toho, ako to súvisí s pravosťou potravín a potom sú tu ešte tu kriminologické aspekty. Tu musíme vytvoriť prepojenie, potrebujeme vedecké podklady z oblasti poľnospodárstva, pokiaľ ide o preskúmavanie, či takéto produkty sú skutočne tým, čo, s čím sa tvária, že sú. Sú tu niektorí, ktorí tvrdia, že slnka už dá uhádnuť, či vajce je biovajce alebo nie. To je podľa mňa veľký výkon, ale ak sa to aj podarí, tak nám to nepomôže, ak to nebude prepojené na kriminológiu. Ak sa postaráme o to, že rozpočty pre kontrolu sa budú skutočne zamerevať proti tým, ktorí podvádzajú a nie proti tým výrobcom. To je základná principiálna otázka. Ako ponechať tých, ktorí sú dobrí na pokoji, ako tých, ktorí sú zlí a robia podvody, polapiť. To sú vlastne veci, kde vyšetrovacie orgány musia ešte robiť viac. Ďakujem kolegom za podporu. Ďakujem veľmi pekne, Ester Delange. Budeme stanovíme na 28. lehotu, pokiaľ je predkladanie pozmeňujúcich na 27. novembra tu vo výbore pre životné prostredie. Budeme hlasovať a hlasovanie v plene ešte nie je ukotvené, pokiaľ ide o termín. Takže tým končíme tento bod a môžeme ísť ďalej na rozpravu ohľadne fungovanie povolovacieho systému EFSA, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa zdravia vo všeobecnosti a pokiaľ ide o navrhovaný mechanizmus konzultácie pred predložením požadovaných dokumentov. To je vlastne želanie koordinátorov, pretože vlastne túto tému sme tu mali nedávno na programe a ešte sú tu určité datočné informácie, ktoré si kolegovia vyžiadali a preto by som teraz požiadal, že by sme predstaviteľov z FC mali tu medzi nás. Nechcú zostať v, plé, chcú, chcú zostať v pléne, takže nech sa páči, navrhujem, aby ste hneď aj začali a slovo dostane pán kolega. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za to, že ste sem pozvali EFSU na túto výmenu názorov. Aj pre nás je to veľmi dôležité. E, prepačte, a zda komisia a spravodajcovia by mohli. Takže poprosím vás ešte raz, ospravedlňujem sa. To je v poriadku. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás pozvali na túto výmenu názorov. Aj pre nás je to veľmi dôležité, aby sme si vás vypočuli, dozvedeli sa, e, aké e, výhrady majú niektorí poslanci, pokiaľ ide o fungovanie celého systému. Chcel by som vám pripomenúť, že v súlade s nariadením 2006 e, rozsah tohto nariadenia spočíva v tom, aby sme zabezpečili efektívne fungovanie vnútorného trhu a zároveň zaistili vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov. Takže e, aj toto je rozsah e, naredenia o e, zdravotných tvrdeniach a dostali sme viac ako 8600 takýchto tvrdením. Tvrdení je to viac ako, to je vynetok iba z 10 tisíc tvrdení to je podstatne viac, ako sa pôvodne očakovala. Očakovali sme, že dostaneme asi tisíc takýchto tvrdení. Počas nasledujúcich 4 rokov EFSA dostala eh, v súvislosti s botanickými eh, výrobkami eh, vyhodnotilo 2800 takýchto tvrdení a túto prácu sme ukončili v, v júli 2014 v prípade botanických výrobkov E, to je iná vec, lebo v súčasnosti je to pozostavené a pre agentúru EFSA to znamenalo obrovské penzum práce, avšak dodržali sme harmonogram, ktorý bol dohodnutý s komisiou a článok 31 a príslušné tvrdenia sú zovreté. Všetky vedecké stanoviská boli zverejnené v tejto súvislosti. Čo sa týka článku 13 e, e, bod 5, a príslušné tvrdenie a e, tvrdenia podľa článku 14, čo, čo sa týka e, zmenšenia rizika ochorení a rozvoj detí. Dostali sme 417 e, žiadostí, to znamená, že nie toho až tak veľa, ale predsa len to znamená veľa práce a z, zo 417 žiadostí 46% sa schválilo a zhruba 40% žiadatelia sami stiahli počas samotného konania alebo vyhodnocovanie týchto žiadostí, keď sme požadovali dodatočné informácie. Pokiaľ ide o tento druh e, zdravotných e, e, tvrdení, máme k dispozícii iba 4 mesiace od obdržania žiadosti. Ak požiadame o doplňujúce informácie, potom sa ten, toto obdobie pozostavia a rozšíri e, o dva mesiace, predlžia o dva mesiace. Takisto to má značný význam pre žiadateľov, pretože žiadatelia musia poskytnúť nové informácie do 15 dní. To sa myslilo ako e, e, urýchlený postup, ale 15 dní samozrejme je to príliš krátke obdobie na to, aby žiadatelia vedeli reagovať. Pokiaľ ide o probiotické tvrdenia treba spomenúť, že vedecké kritérie, ktoré používame, sú totožné ako v prípade ostatných tvrdení. Nemáme nejaké osobitné skúmenie alebo analýzu e, e, e, tvrdení v prípade probiotických účinok a je to presne podľa nariadenia. Doteraz EFSA vyhodnotila viac ako 300 žiadostí o probiotických vlastnostiach E, ktoré sa týkali viac ako 200 mikroorganizmov a mnohé žiadosti boli posúdené ako užitočné. Problém v prípade probiotik e, súvisí s tým, že príslušné kmene, ktoré sa využívali, e, neboli dostatočne popísané a to bolo hlavnou príčinou zamietnutia žiadostí ktorá tvrdila určité pozitívne vplyvy probiotik. Niektoré e, žiadosti sa opätovne predkladali na posúdenie, ale výsledok bol opätovne e, zametavý v prípade probiotických účinkov. Takže e, z hľadiska agentúry EFSA systém funguje dobre a tak, ako je to ukotvené v legislatíve, používame e, súhrn vedeckých údajov a dôkazov presne podľa nariadenia a tieto hodnotenia robíme e, s, s použitím najprísnejších noriem s tým, aby sme zabezpečili harmonizované vedecké vyhodnotenie týchto žiadostí. Ich analýzu e, robí práve EFSA, nie vnútroštátne orgány. Aby som to skratil, z hľadiska agentúry EFSA, Európa eh, stanovila určitú referenčnú hodnotu v prípade takýchto zdravotných tvrdení a myslím si, že našemu systému závidia iné krajiny a kontinenty, pretože normy, ktoré sme si stanovili v Európe v prípade takýchto e, e, tvrdení, E, sa snaží e, e, na jednej strane zabezpečiť fungovanie jednotného trhu a na druhej strane čo najvyššiu úroveň ochrany spotrebiteľov. Čiže podľa nášho názoru, aj napriek všetkým komplikáciám, spoločne komisia a EFSA si počínali dobre a máme dôvod na to, aby sme boli hrdí na výsledky, ktoré sme dosiahli v súvislosti s týmito zdravotnými tvrdeniami. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom bude predstaviteľ komisie, takže nech sa páči, zapnite si mikrofón. Ďakujem veľmi pekne. Moja pripomienka bude veľmi krátka. Ja ešte raz pripomeniem, že čo je vlastne ustanovené v článku 6, mm, úvodnej strane 23, kde sa hovorí, že takéto sťažnosti by mali byť jednoducho podložené vyhodnoteniami expertnými na základe dodržania najvyšších možných štandardov a to berie do úvahy aj túto situáciu. Komisia má názor, že aktivity FC splňajú v plnej miere to, čo je v tomto mandáte stanovené a že postupujú v súlade s týmto pravidlom, ktoré je v platnosti. Pravdepodobne je veľmi dôležité, to chcem zopakovať, že miera práce s tou sa nepočítalo až v takejto miere, ako sme to vlastne museli zvládnuť, ale myslím si, a v tom súhlasíme aj so stanoviskom EFSI, že vo všeobecnosti to bola úspešná aktivita a že nariadenie e, funguje a bolo teda dodržané. Ďakujem, teraz sú tu dvaja, čo sa chcú prihlásiť o slovo, tak má Rodberen, Pilar Juzo, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Poprvé chcem privítať pána riaditeľa FC, takisto aj komisii, zastupcom komisie, ktorí sú dnes medzi nami a poďakovať e, sa im. Ja som presvedčená, aj sa to dobre dokázalo, že práca FC je e, veľmi transparentná, veľmi vedecká, kvalitná. E, naozaj po tej vedeckej stránke to na vysokej úrovni E, používajú tých 8 e, kritérií, e, pracujú aj na tých workshopoch podľa naozaj vedeckých postupov a na všetky žiadosti, ktoré dostanú, zareagujú. Ale pokiaľ ide o tie probiotika, a to je vlastne téma, prečo tu dnes o tomto hovoríme, ako sme sa naposledy dohodli na koordinátoroch, tak tam máme dôležitý problém. Predložených bolo veľa žiadostí pokiaľ ide o tvrdenia, nič to nebolo schválené, ale nachádzame sa v situácii, kde som presvedčená o tom, že teda na tej, po tej vedeckej úrovni tá práca sa vykonala e, dobre, takže nejaký problém tam bude. Ale vo Švajčiarsku e, to tvrdenie sa dokázalo, e, čiže e, mm, neviem, e, či my sme v inej situácii. A potom ďalšia vec. bola vykonaná istá konzultácia zo strany FC, pokiaľ ide o tie vedecké požiadavky, ktoré sa požadovali v prípade vyhlásení súvisiacich e, s imunným, e, imunnou funkciou a teda vnútornosťami a tam Európska agentúra e, podala stanovisko iné ako EFSA a tvrdí, že probiotika sa vo všeobecnosti používajú na to, aby sa znižovala e, frekvencia antibiotík súvisiacich e, s hnačkou konkrétne. A teda, že existujú vedecké dôkazy, ktoré to aj dokazujú. Čiže aké problémy z toho vyplývajú? Tie žiadosti boli nesprávne mm, mm, proste predložené nejakým spôsobom nesprávne, tie kmene e, tých fermentov boli e, m, mm, predložené alebo niečo, niečo sa proste stalo, keďže tu bol e, z toho vzniknutý veľmi konkrétny veľký problém. Preto si myslím, že otázka e, nejakého, nejakej konzultácie predtým, ako tie kandidatúry budú predložené, to by mohlo e, pomôcť kandidátom, aby sa vyriešili viaceré problémy predtým, ako bude e, negatívna reakcia zo strany FC. Naozaj si úprimne myslíme, že hm, takto mnohí lekári a sú k tomu aj vedecké správy a hovorí to aj výbor pre liečiva, že pokiaľ je vzťah príčina eh, eh, výsledok v prípade niektorých kmeňov e, tých probiotík. E, dobre, ale to doteraz sa nikdy neukázalo, že by z tých tvrdení e, niečo bolo naozaj potvrdené. Komisia tu je a komisia teraz aj uverejnila nariadenie 907 vstúpil do platnosti tento týždeň a týka sa iného aspektu, ktorý by mohol tiež ovplyvniť probiotika a to je e, používanie genetických deskriptorov. Chcem sa spýtať komisie, ak e, generický deskriptor teda či sa môže e, používať v prípade probiotik tu vo vašom návrhu hovoríte, že to sú e, potraviny alebo nápoje. Ferment, fermentačná látka, no, e, pokiaľ fermentované mlieko takýmto spôsobom je ošetrené, tak vlastne je to iba e, jeden súčasť, jedna súčasť potraviny E, čiže e, dá sa tam hovoriť gen- generických deskriptoroch e, v prípade probiotik, to je otázka na komisiu. A takisto sa chcem poďakovať za to, že sú tu s nami a dúfam, že v spolupráci so všetkými tieto problémy sa vyriešia, keď hovoríme o týchto e, zdravotných tvrdeniach. Vieme, že to bude vždy problematické, tak sa to aj dokázalo, že je. Dobre, ďakujem. Pani Judy Garling. Thank you. Ďakujem. Mám tu určité výhrady na rôznych úrovniach. Najprv by som chcela povedať, že nič z toho vidím k záveru, že EFSA e, si zle počínala, alebo že máme dôvod na znepokojenie v súvislosti s tým, že EFSA nepostupuje podľa legislatívy. Avšak legislatíva nie je až taká preskriptívna a už viaceré rozhodnutia sa museli e, robiť na základe e, výkladu. Nie je to také jednoznačné, že urobte tak či tak. E, ide len všeobecný termín, všeobecne uznávané vedecké dôkazy a o tom by sa dalo veľmi dlho diskutovať, lebo to, čo ja alebo náš štát bude akceptovať, nemusí byť akceptovateľné inde. A tak to bolo e, vždy. Nebude to jednoduché. Nik ani sa netváril, že to bude inak. Avšak sa domnievam, že to, ako sa to e, e, vykladá, najvyššie možné štandardy, samozrejme spôsobuje, nepochybne spôsobuje problémy. A je naozaj pravda, že ide o legislatívu zameranú na ochranu spotrebiteľov a nechcem, aby e, e, e, ľudia neboli chránení spotrebiteľa. Avšak niektoré výsledky činnosti EFSA sú jemne povedané prekvapujúce. Osobne sa domnievam, že zamietnutie akéhokoľvek tvrdenia v súvislosti s probiotikami je prekvapujúce prekvapuje ma, e, to, o tom som hovoril aj na zasadnutí e, e, koordinátorov, že najkvalifikovanejší gastroenterológovia v Spojenom kráľovství odporúčajú používať probiotika. Na druhej strane EFSA to nevie schváliť. Chcem len povedať, že niečo nie je správne v tom, ako to vykladáme, ako to riešime potom, ako som to e, e, analyzovala a uvažovala o tom, ako to vylepšiť, domnievam sa, že e, v niektorých oblastiach čelíme problémov. Prvé, čo mi napadne, a EFSA samotná to uznáva v osobných rozhovoroch, i keď to spomínala aj verejne, i hneď na začiatku, keď sa predkladá nejaké tvrdenie, je tu problém s objemom je to problém s tým, že e, nedokážu reagovať promptne, majú toho veľa a boli komplikácie. A preto sa domnievam, že mali by sme vytvoriť ešte e, diskusiu pred predložením e, žiadosti. Musí to stať súčasťou konania. Myslím si, že v súčasnosti sa to robí neformálne a bolo by veľmi užitočné, keby to bolo tak i hneď od začiatku, pretože mnohí žiadatelia išli e, do toho naslepo. Napríklad e, e, otruby, ovsené otruby. To znižuje riziko infarktov, zamietnuté pretože prepojenie medzi charakterizáciou rizika a výsledkom nebolo preukázané. Ovsené otruby znižujú cholesterol a teda znižujú e, riziko e, ochorenia srdca. E, to bolo akceptované, pretože to je e, ten medzičlánok. Je však nešťastné, e, že proces trval tak e, dlho a keby došlo k určitým predbežným diskusiám, to by sa, hádam, dalo vyriešiť. A viacerí ľudia mi hovorili, že predbežné konanie je príliš nákladné a e, na základe e, nejakých rozhovorov ľudia sa začínajú domnievať, že budú mať pozitívny výsledok, ale myslím si, že AMA a ECO majú už e, etablovaný proces predbežného konania. Je to jasne popísané na web stránke, je to súčasťou oficiálneho konania, konania a nevidím dôvod, prečo by sme nepožiadali EFSU, aby zvážala túto možnosť a rada by som e, vypočula názor agentúry na túto možnosť, e, na to, či by to považovali za užitočné. Nemôžem e, nevrátiť sa k otázke najvyšších možných štandardov. Samozrejme, nik neoponuje, že chceme mať pre spotrebiteľov čo najlepšie štandardy čo najprísnejšie štandardy, ale e, treba predsa len riešiť napríklad randomizované kontrolné skúšky, či je to naozaj vhodný nástroj v prípade takého výrobku ako glukosamín. Pretože v podstate e, e, e riešite svetovú populáciu, ktorá berie e, títo e, e, doplňujúce látky a to je úplne odlišné od liekov, ktorý dostávajú ľudia s chorobou a potom e, e, sa snažíme zistiť účinnosť tohto lieku. To sú úplne odlišné veci. A myslím si, že e, cestou randomizovaných týchto skúšiek sme sa videli nesprávnym smerom. A rada by som videla určitý dialog, bez toho, aby sme nejakým podstatným spôsobom menili nariadenie. Nik nechce otvárať pandorinu skrinku ale e, skúsme e, vyhodnotiť, ako to ovplyvňuje e, výsledky. Spomínala som glukosamín, pretože naozaj to nebolo schválené, ale e, e milióny spotrebiteľov v Únii e, využívajú glukosamín a podľa mňa to nie spada e, do kategórie e, podvodných výrobkov. Takisto aj probiotika podľa mňa spadajú do rovnakej kategórii. Je tam prospešný účinok, ktorý sa nepodarilo preukázať v rámci súčasného konania. Nech snažím sa to nejakým spôsobom obísť a povedať, e, že verím e, probiotikám e, aj napriek chybajúcim dôkazom. Myslím si, že dôkazy existujú, ale nesprávne sme po nich hľadali. I hľadali. Ďakujem pekne. Well. Well, well. Nuž, kde e, mám začať? Je to e, veľmi dlhý príbeh, nie? Veľmi sa mi páči, keď niekto mi e, hovorí, keď neposobil web až tak dlho, že môžete byť hrdí na svoju prácu. Myslím si, že to viac svedčí skromnosť. Vrátim sa k tomu, čo povedala kolegyňa Kerlingova. Na začiatku legislatívy EFSA my sme nemali žiadne úspechy, nemali sme e, sa e, na čo byť hrdí. Ja to z viacerých dôvodov. Súhlasím, uznávam, že štruktúra EFSA sa mení. Nebolo to jednoduché, e, ale zďaleka to nie je dokonalé. Nakoľko to bolo ťažké vyžadovať väčšiu transparentnosť, väčšiu vedeckú kvalitu, nič nebolo jednoduché Veľmi si vážim, ale zároveň sa ospravedlňujem, že mm, generálny e, e, výkonný riaditeľ už tam e, nepôsobí, ale uznávam, že urobil e, obrovský, obrovské penzum práce, i keď zároveň e, je tu miesto pre e, pozitívnu kritiku. Takže náš program, dnešný program e, E, pani kolegyne Jusu správne povedala, že nejde tu iba o probiotikách alebo GMO, alebo e, e, e GMO v e, probiotikách alebo nejaké geneticky modifikované systémy. Pokiaľ e, komisie e, nevie na to dnes e, odpovedať, viem to pochopiť, lebo treba hovoriť nielen o e, systéme vo všeobecnosti, treba hovoriť o možnom mechanizme predbežného konania, predbežnej konzultácií. Julie Gerling spomenula eh, eh, probiotika a ďalšia kolegyňa, ale som eh, právnička, nik z nás nie vedcom a nedokáže posúdiť, či táto klasifikácia, že E, ani, e, e, či výsledok, že ani jedno z 300 žiadostí nebolo schválené, je to správne. Pán povedal, že viac ako 300 žiadostí a žiaden z kmeňov nebol dostatočne popísaný. A to je príklad toho, o čom hovoríme, čo je na programe. Ako je to možné, že hovoríte, že to nie je dostatočne popísané? E, tu by som chcela e, trošku niečo odporučiť alebo pomôcť. Nechcem e, hovoriť, že mm, chcem vyznieť kriticky. Neviem posúdiť, či žiadna z, žiadosti nebolo odôvodnená. To neviem. Ale ak sa nazdávate, že kmeni neboli dostatočne popísané, prečo ste to nepovedali žiadateľom? prečo ste neurobili to v rámci e, predbežných rokovaní. Pane Karlingova spomenula ďalšie agentúry, ktoré robia EMA. Keď e, teraz si vymeniame e, názory, viem predstaviť, čo, čo mi odpoviete. Poviete, že EMA a EKA to sú bohaté agentúry, pretože dostávajú poplatky ale vy tu zastupujete výkonného rediteľa a Zrejme e, to nie je tajomstvo, že budete e, sa uchádzať o tento post. E, nehrajme sa na nič. Takže budete požadovať poplatky. Myslím si, že je veľmi nesprávne, že sa nedostáva poplatky. Je to zásadne nesprávne. E, ja nebudem hovoriť, že e, ste e, príliš blízki príslušnému odvetviu a neviem, prečo by sme mali mať iné postavenie ako M alebo EK. budete požadovať komisiu, aby zvažala možnosť spoplatnenia vašich hodnotení. Myslím si, že výsledky hodnotenia vplyvom boli politické. A viem si predstaviť prečo. Viem, kto nebol e, v komisii za takéto spoplatnenie. Nebola som okamžite presvedčená, ale potom som e, rozmýšľala o tom, že poplatky sú potrebné. Ja som totiž nedôverovala dostatočne EFSA. Nevedela som, čo e, budú robiť s týmito peniazmi, peniazmi a keď som sa e, rozprávala s e, e, so spolupracovníkmi som si uvedomila, že ako keby neboli z tohto sveta. Dúfam, že aj sa situácia zmenila, ale v tom čase to nebolo tak. Domnievam sa, že by ste mali spoplatňovať svoju činnosť, ale ako budete e, e narábať s peniazmi? Budete pracovať pre žiadateľov, pretože dostávate poplatky od žiadateľov. To isté robí aj EK a EMA. A preto majú aj predbežné konzultácie. A naozaj, aj vy by ste to mali mať, to je tá službu, ktorú by ste mali prirodzeným spôsobom e, poskytovať. Váš helpdesk to je eh, pekná reakcia. Eh, viem, eh, že aj preslušní spolupracovníci boli na to hrdí. Nechcem to nejako zasmiešňovať napríklad hovoríte, kde treba podať žiadosť, aké sú termíny, s kým sa treba rozprávať, to je nepochybne veľmi dôležité a užitočné. Ale ako, e, e, e, neviem, koľko tam máte, sedem spolupracovníkov dokážu poskytovať nejaké vedecké rady. To, je, to sú proste poštári potrebujeme nepochybne mať niečo, čo v rámci e, predbežného, e, e, predbežnej konzultácie bude poskytovať nejaké odporúčania. Pokiaľ by počas týchto predbežných konzultácií alebo predbežných stretnutí, keby ste povedali vy napríklad, ktorí hovorili o probiotikách, povedali, aha, Máte taký dokument, vieme, že sa to používa na viaceré účely, ale tu potrebujeme mať takúto štúdiu A, B, C, aby ste vedeli preukázať. Ale ako ináč sa o tom dozvedie? Nevedia čítať vaše myšlienky. Práve na to je, e, do, sú dobré predbežné konzultácie. A e, rozhovor medzi pracovníkmi EFSA a žiadateľmi, e, ako by som to diplomaticky nazvala. Myslím si, že ja som nadobula dojem, a to nie som e, žiadateľka, ale mám e, určité vedomosti o tom, ako pracujete. A e, zdalo sa, že žiadatelia vám len vadia. Hovorili ste im, nevolajte nám, my vám zavoláte. A keď zavoláte, dostanete sa na černú listinu. Samozrejme, trošku zveličím, ale len trošku. Takže, čo ďalej? Domnievam sa, že predbežné konzultácie v prípade akékoľvek žiadosti, nielen probiotik, so všetkými klientmi a každý žiadateľ je klient. Myslím si, že predbežné konzultácie sú nevyhnutné. Poviete, že to nedokážeme prefinancovať. Nož, osobne sa domnievam, keď sa pozriem na počet e, e, zamestnancov, mohol by som vám, e, mohli by sme vám pomôcť e, po organizačnej stránke, aby ste si s tým poradili. Podľa mňa e, E, nie ste v rovnakej pozícii ako na začiatku, ale ja sa zase nedomnievam, že vaši ľudia nemajú čo robiť. Určite majú a e, myslím si, že e, aj vy by ste mohli robiť chvíľu nejakú prácu najvyššie ako EMA v prípade farmakovigilancie. A potom môžete prejaviť odvahu, osloviť komisiu a parlament poviete, že chceme to spoplatniť. A to vám aj odporúčam. Viem, že členovia výboru nemajú za mnou mm, trpenie, lebo príliš dlho hovorím, ale naozaj rada by som sa vrátila k tomu, čo spomenula kolegyňa Körlingová. Je to rozdiel medzi potravinami a doplnkami k potravinám, ktoré sú určené na e, liečenie chorôb a mám na mysli botanické prípravky, nechcem to otvárať, ale e, myslím si, že dobre poznáte môj názor, tak či tak. Nož. V poriadku. A teraz opätovne slovo má predstaviteľ EFSA, pán Ull, aby ste e, reagovali na otázky, e, námety, odporúčania a potom slovo komisia, ak si to bude prijať. Ďakujem. E, rovno sme prešli do druhej časti našej diskusie. To, teda to sú tie, to, to poradenstvo, preto predležné poradenstvo, pre nás to problém nie je. Snažil som sa e, prebrať e, tie témy, ktoré ste spomenuli tak všeobecne, alebo budem sa to snažiť teda, a potom prípadne, ak to bude treba aj špecifickejšie. Asi sa všetci zhodneme, že chceme podporovať inovácie v Európe, e, chceme slúžiť dobre našim e, klientom, našim žiadateľom. Mali by sme preto robiť viac a práve v tej predbežnej fáze aplikácií. Ale nie je pravda, že FCA v tomto nerobí nič. Nie je iba to, tak ako ste to vy e, povedali, pani Rodbere, že to je taká nejaká administratívna nevedecká e, pomoc. My máme všelijaké sedenia informačné e, so žiadateľmi, máme všelijaké formuláre na web stránke, už 500 krát sme zareagovali na otázky žiadateľov, robíme s nimi workshopy, máme e, pripravený ďalší workshop, pokiaľ ide o design e, štúdia, a teda, e, správy o štúdiách v najbližšom čase. Takže myslím, že sa, e, sa veľmi snaží e, pomôcť e, žiadateľom, aby pochopili ten systém a aby vlastne tie žiadosti tí žiadatelia lepšie pripravovali, čo je nakoniec aj pre nás dobré. Ak dostaneme lepšiu žiadosť, tak aj naša práca sa uľahčí. To sa určite zhodneme. Veľmi dôležitá otázka je, či by sme chceli ísť cestou individuálnych stretnutí s individuálnymi firmami k individuálnym žiadostiam. Tam už vidím istý problém, pretože je tu otázka jednak právna, keďže iní, ako napríklad EMA, tí majú jasný mandát v, tej, v tom základnom nariadení, aby vytvorili systém pre eh, nejaké vedecké predbežné poradenstvo, tak to tam je napísané aj v tej legislatíve. A nie je to iba otázka poplatkov. Oni majú na to proste právny rámec, ktorým to umožňuje, respektíve dokonca to pod nich, pod nich chce, aby e, proste na podporu inovácie farmaceutického sektora e, vykonávajú takéto predbežné poradenské služby, majú na to zamestnancov, majú na to vlastne postupy a my to v FC e v našom nariadení nemáme. A potom druhá otázka je také riziko pre našu reputáciu. Pokiaľ budeme robiť individuálne e, stretnutia s individuálnymi e, firmami a pani Gerling o to požiadala, aby tam boli aj nejakí členovia e, panelov, tak myslím, že z toho by bol, vy, vplýval nejaký problém. To je mimo e, našich, e, našej práce, aby členovia panelu dávali žiadosti, a teda poradenstvo žiadateľom. To si neviem predstaviť. E, členovia panelu musia mať vedecké názory, musia byť nezávislí a vy veľmi dobre viete, že EFSA v minulosti musela robiť veľa, preto by dosiahala práve nezávislosť v tomto aspekte, že keď teraz začneme s týmito e, tendenciami, e, samozrejme nechceme mať nejakú, či, nejaký čínsky múr medzi e, nejaký čínsky múr medzi e, tým poradenstvom predbežným a tými vedeckými názormi. A potom e, e tá tretia téma, ktorú ste vy spomenuli, k tomu sme mali dopadovú štúdiu v posledných rokoch, pokiaľ ide o tie poplatky. E, výsledok tej štúdie je známy, takže myslím, že teraz tam nie je nejaká možnosť, že by sme si my poplatky mohli vyžadovať. Možno, že v budúcnosti to bude iné, neviem. Teraz tie poplatky nemáme, aspoň je to momentálne pre mňa e, jasné. A samozrejme, že je tu otázka aj zdrojov. Ak by sme mali 300 takýchto stretnutí eh, predbežných ročne, lebo potom sme to už nemohli obmedziť iba na eh, probiotika, prečo by sme to, ako by sme to mohli odôvodniť, obmedziť to iba na jeden sektor, pokiaľ ide o nariadenia o eh, zdravotníckých tvrdeniach a zdravotných tvrdeniach. To sa nedá spraviť, takže každý rok by sme mali stovky takýchto stretnutí. Samozrejme, že to má isté doplatky, dopady na poplatky alebo na zdroje a v rámci momentálneho našej organizačnej štruktúry to proste sa nedá predstaviť. Takže musíme nájsť iné e, prostriedky, ako dosiahnuť ten cieľ, ktorý máme spoločne, a to síce vylepšiť komunikáciu e, a podporu žiadateľom nielen v prípade priemyslu probiotického, alebo, ale celkovo e, všet, pre všetkých ľudí, ktorí m, mm, vlastne vyžadujú si vedecké stanoviska od EFSI. Sme pripravení na e, túto diskusiu, vstúpiť do nej, sme pripravení urobiť toho aj viac, ale e, nechcelo by som to robiť na úrovni jednotlivých e, firiem. Na to potrebujem iný právny rámec. Vielen Dank. Möchte die Kommission? Ďakujeme pekne, teraz dostane slovo komisia, či ani nie, tak môžeme hneď ísť do druhého kola, pretože máme čas iba do 18.30. Ďakujem, takže nebudem opakovať to, čo tu vysvetlil pán Ur. Komisia by uvítala v rámci existujúceho právneho rámca a ľudských zdrojov akýkoľveký spôsob, ako by sa dalo zabezpečiť viac usmernenia informácií, pokiaľ ide ten, tú fázu predkla, predkladania. Teda pred, tú fázu predtým, než sa predložia tieto správy. Ja som sa dozvedel, že tie otázky, ktoré tu boli nastolené, vlastne mohli byť vyriešené už v tej predfáze, pretože sú to vlastne výsledky toho vyhodnocovania, takže vlastne v tej predfáze sa ešte nepoznajú. Ten proces sa spúšťa až vtedy, až keď to bude uzatvorené. Takže tie problémy, ktoré s tým súvisia, takisto treba zobrať do úvahy. Takisto by som chcel spomenúť stanovisko komisie, to sa nezmenilo, ale Spomnem jednu otázku, ktorá s tým súvisí. Ohľadne poplatkov nejde tu iba o príjem, ale ide tu takisto aj o otázku, že či to vlastne navýši kapacitu, ktorá je na úrovni FC k dispozícii. A explicitne sa vás pýtali, že ak som to správne pochopil, nebolo to genetické, ale generické deskriptory, čo vlastne sú čo je vlastne prepojené s tou otázkou samotnou, ale netýka sa to tých sťažností a toto rozhodnutie vlastne urobí komisia parlament na základe kritérií, ktoré vyhodnotia členské štáty a nie EFSA. Takže moja odpoveď tu v tomto kontexte je, že pravdepodobne nebude možné vyčleniť, že by sa to vyriešili niektoré z týchto problémov, ale Nevidím to ako nejaké generické všeobecné riešenie pre ten problém, ktorý tu máme. A je ťažké a priori takto posúdiť, využijúc, využívajúc tieto mm, ustanovenia. Takže to je maximum toho, čo môžem momentálne v tomto smere povedať. A pravdepodobne, ak sa teraz vrátim k tomu všeobecnému prístupu k tej predfáze, tak tam môžeme napríklad sa pozrieť na zjednodušenie týchto úsmerní. Tieto úsmernia sú príliš komplexné a my vieme, že žiadatelia niekedy sa stiažujú aj na to, že aj keď dostanú tieto informácie, takže je to vlastne komplexné, pokiaľ ide o porozumenie, ale môžeme spolupracovať s EFSO aj v rámci súčasného rámca ohľadne ďalších krokov. Ale takisto som tu počul o otázke individuálnych konzultácií, ktoré sú prepojené so závislosťou alebo vnímania závislosti EFSI. je to veľmi vážne ďakujem. Ďakujem pekne a teraz ideme do ďalšieho kola a teraz dostane slovo Dagmar Rodber. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Komisia je vždy taká e, veľmi zvláštna. Veľmi sa mi páči mm, stretnúť s ich predstaviteľmi. Pripomína mi staré časy. Pokiaľ by sme mali viac času, by som vás naozaj mučila. Vysvetlite, prosím vás, rozdiel vo vnímaní. Ako e, ohrozíme nezávislosť EFSA v prípade spoplatnenia a prečo nezávislosť EK, kde e, e, výkonným rediteľom je predstaviteľ komisie, alebo v prípade EK to nie je ohrozené. To sú absolútne obdobné prípady. A buďme úprimní medzi sebou. Všetci viem, prečo hodnotenie vplyvov E, spoplatnenia bolo negatívne. Mali by sme naozaj nahlas úprimne povedať, ESV mm, si zaslúžila väčšiu dôveru a pokiaľ, komisie nie je pripravená to prehodnotiť, som presvedčená, že poslanci sú pripravené, pripravení. Som e, o tom presvedčená. Myslím si, že e, pani Kerling a pani Usmajo o to záujem. Nevidím žiadny dôvod na to, aby sme mali tri agentúry s klientmi, priamými e, klientmi, predstaviteľmi priemyslu. Samozrejme, je to otázka e, e, zdravotného zdravotníctva formou ako vigilancia alebo opatrnosť voči chemikálii, ale je to súčasť činnosti, je to spolupráca s podnikovou sférou, a myslím si, e, že je tu aj e, otázka predbežného konania. Čiže e, tu sa pripravuje rozhodnutie komisie. A bolo by podľa mňa čestnejšie, keby aj Komisie si uvedomila, že tento rozdiel nik vážne neberie a bolo by podstatne dôveryhodnejšie, keby ste aspoň hľadali iné vysvetlenie, prečo ste proti spoplatneniu činnosti EFSA pre mňa nie ide o to, že sa domnievam, že za to treba platiť, ale stále mám pocit, že Nehovorím teraz, že EFSA sa zmenila, to nepochybne je viac klientov. V súčasnosti EFSA je podstatne lepšie, ako tomu bolo pred 3, 5, 7 rokmi. Nemáme o tom žiadne pochybnosti a som otvorená osoba, nikdy uh, E, som neskrývala svoj názor o EFSA vo verejných, na verejných stretnutiach. Veľmi si vážim činnosť EFSA. Samozrejme, je tu priestor na zlepšenia. Mám um, e, dlhočízny zoznam požiadavek. Otva- od- odpovedáte e, na otázky na web stránke. To nie je zlé, ale keď hovoríte, že čo sa týka jednotlivých stretnutí, to sa vám nepozdáva. E, ale vy ste tu na to, aby ste posudzovali jednotlivé žiadosti. Veď neposudzujte kolektívne žiadnosti 50 e, žiadateľov. Posudzujte jednotlivé e, žiadosti a vaši spolupracovníci musia sa rozprávať s s jednotlivými žiadateľmi. Naozaj máte pravdu, že to nie je e, vo vašich stanovách, ale keď sme rozhodovali o stanovách EFSA, to bolo začiatkom 2000 posledných rokov. E, pán kolega White bol vynikajúcim kolegom v parlamente, ale vtedy sme sa dopustili určitých chýb. A veľkou chybou bolo to, že to je jediná agentúra, ktorá e, upravuje určitú činnosť a v správnom orgáne nemáme zastupcov parlamentu. Myslím si, že to je chyba, vždy som o tom hovorila, je to vážna chyba Takisto ako aj to, že nemáme jasné možnosti voľby. Na, naozaj, vtedy to bolo veľmi, e, všetko bolo veľmi nové a keď sú nové nariadenie, si musíme uvedomiť, že nie sú e, e, väčšie, nie sú v granite alebo v betóne, podliehajú zmenám, mali by sme ich meniť a nariadenia o EMA. Buďme čestní, vy ste z Rakúska, ja som e, z Nemecka, vždy sa snažíme mm, konať v súlede e, e, so zákonom, ale keďže to nie je v nariadení, to neznamená, že to nesmiete robiť. Takže nepoužívajte, prosím vás, takéto argumenty voči mne. A keď e, vravíte, že to by nemal byť niekto z hodnotiacej komisie, pretože to je nesprávne, lebo to budú neskôr hodnotiť. To je prirodzené. V prípade EMA, a veľmi dobre poznám EMA, Samozrejme, že je tam mm, počas predbežných stretnutí je tam predstaviteľ hodnotiacej komisie. A bolo by som veľmi prepravená, prekvapená, prepačte, keby E, mm, nebol tam e, mm, prítomný zastupca výboru pre farmaceutika určený na e, použitie u ľudí. Lebo už môžu ho predpovedať, že takáto štúdia nestačí. Máte určitú povesť, no, máte dôvody obávať sa o svoju po, po, povesť, ale tento dôvod tu neplatí a ešte jedna zaujímavá otázka. Ako keby ste teraz povedali, naozaj budeme robiť e, predbežné stretnutie konzultácie, ako obmedziť ich počet? Pokiaľ by ste to spoplatňovali, to by bolo veľmi jednoduché, pretože by e, vás oslovil iba ten žiadateľ, ktorý je pripravený za to zaplatiť. A pokiaľ nemáte poplatky, e, je tu určitý problém a treba zvážovať, ako to upraviť ak niekto požiada o predbežnú konzultáciu, komu ju povolíte, aby to bolo spravodlivé, e, transparentné a právne obajiteľné. Nemám o tom e, e, predstavu v prípade spoplatnenia. To je jednoznačné, pretože to určujú peniaze. Kto zaplatí, to to dostane. A pokiaľ ide o zdroje, domnievam sa, že to dokážete. Môžete využívať aj helpdesk ale neviem, či naozaj je to také nevyhnutné a či, či ste to naozaj opätovne e, vynašli kolesov. V poriadku. A teraz EFSA dostáva späť slovo a potom komisie. Alebo pani Kerling. Alebo pani Dejusel. Ďakujem. Pán predseda, je naozaj zaujímavé, že e, pani kolegyňa má tu naozaj obrovské skúsenosti, ktoré hajú k začiatkom EFSA. Ja mám zase iba obmedzené skúsenosti, lebo začala som pôsobiť v tomto parlamente iba počas tohto funkčného obdobia. Avšak sme obidve do, e, dospeli k zhruba rovnakým záverom. A Myslím si, že nie je to otázka dejín alebo rozhorčenia. Je to jednoznačné že ide o logický proces a podľa môjho názoru e, e, je tu priestor na zlepšenia bez toho, aby sme rekodifikovali legislatívu, i keď e, skôr či neskôr to urobíme, ale nechceme robiť také nejaké rozsiahle zmeny. Chceme zabezpečiť, aby to fungovalo a v takomto duchu sa nesie naša diskusia. Zdá sa mi, že pokiaľ ide o predbežné e, e, e, rokovanie, konzultácie, medzi nami nie, ani nie sú až také veľké rozdiely. Vrátim sa k dokumentu Z pred 18 mesiacov, keď som prvýkrát nastolila otázku, chceme požiadať EFSA, aby pomáhala žiadateľom tým, že ich bude usmerňovať a viesť dialog, e, konzultácie na webe, tam, kde je to vhodné, aj vedecké stretnutia. A očakávala som, že sa to nejakým spôsobom vyvinie, že to bude prirodzený e, proces, že si bude vyžadovať takéto diskusie. Ale zdá sa, že sa to nevyvinulo tak, ako sme predpokladali. A sú na to padné dôvody. Ale v zásade e, máme rovnaký názor e, na to. Mala e, som možnosť sledovať, ako funguje výbor pri posudzovaní týchto tvrdení a myslím si, že si počínali veľmi dobre. A myslím si, že členovia výboru by radi sa porozprávali so žiadateľmi, pretože v konečnom dôsledku to bude prospešné pre všetkých, pre spotrebiteľov, pre parlament, pre komisiu, pre agentúru EFSA Takže z tohto e, dnešného stretnutia e, nadobudám no, dojem, e, že nemáte zásadné namietky, i keď mm, namietate individuálne konzultácie s žiadateľmi. Nechápem to, ale vedeli by sme to vyriešiť, pretože naozaj mali by ísť jednotlivých žiadateľov. Tak bol nastavený samotný proces. A neviem si predstaviť nič iné namiesto toho, ale som presvedčená, že nájdeme ako, spôsob, aby to fungovalo. Takže mám dojem, že ste na to pripravení. Samozrejme, to bude niečo znamená z hľadiska ľudských a iných zdrojov, ale v každom prípade eh, nadobudol som dojem, viem, že vám povedali, že nesmiete to spoplatňovať, ale všetko sa dá meniť. Všetko eh, môžeme zmeniť, ak je to odôvodnené. A Myslím si, že to má mm, obrovský e, význam mm, z hľadiska e, e, vašej činnosti. Aj o tom hovorila Pilar. Neviem, Pilar, možno, že by bolo dobre naozaj hovoriť o čiastočnom spoplatnení vašej činnosti. Prečo by sme nemohli pristúpiť k tomu z tohto uhla pohľadu? Myslím si, že ak mm, mm, to zvážime zo široka, niektoré tý, z týchto problémov vyriešime. Napríklad v prípade chemikálií e, ste neurobili to, čo ste mohli urobiť a bolo by som rada, keby sme naozaj vytvorili systém, ktorý bude naozaj veľmi dobre fungovať, bude fungovať e, lepšie a e, dokážete si splniť svoj účel, to bude užitočné aj pre vás, aj pre nás. Ďakujem veľmi pekne a Pilar Ajuzu dostáva slovo. A potom zasa EFSA a potom sa zo začiatku. Ďakujem. Ja si tiež cením skúsenosť a to, čo povedala pani Rod Berend. Moje skúsenosti s agentúrami sa obmedzujú na EFSU za ten čas som sa už naučila veľa, ale práve preto si cením jej skúsenosti, pretože sú dlhodobejšie a v prípade viacerých agentúr. Hovorili sme tu o prio, probiotikách a videli sme to aj na stretnutí koordinátorov, že tam sa spomínal ten problém, pokiaľ ide o tie e, vlastne tvrdenia, ktoré majú probiotika ale vlastne tak sme to aj už naznačili. Takže teraz konkrétne veci. Predbežné konzultácie. Všetci asi sa zhodneme, že v niektorých prípadoch takéto predbežné konzultácie sú potrebné, nemusia byť nutne individuálne na konkrétnu firmu alebo skupiny podnikov, ktoré majú rovnaký cieľ. Tam sú vlastne tiež pani zrod Berend. A tie poplatky, podľa mňa to je dobrý nápad za to si vybrať peniaze. Pretože keď nejaký podnik zaplatí za ten predbežný, za tú predbežnú konzultáciu, tak pravdepodobne tie peniaze potom e, ušetrí e, v neskorších krokoch. Takže možno, že dokonca to bude e, pre neho ekonomicky výhodné. A tým pádom nebudú potrebné ďalšie konzultácie zbytočné a vlastne zadarmo zo strany žiadateľov neskôr. Ďakujem a teraz ešte raz EFSA, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda ak to môžem zosumarizovať, tak nie sme príliš ďaleko v rámci diskusí od seba, pretože máme tie isté cieľy. Chceme zlepšiť možnosti pre uchádzačov. Ako povedala aj pani Gerling, ideme tým istým smerom. A pani Ajuzo hovorila o niečom veľmi dôležitom teraz práve. Možno teda nie je dôležité, aby sme hovorili s jednotlivými podnikmi. Na samom začiatku možno by stačilo hovoriť so sektorom, so zoskupením podnikov, ktoré majú tie isté zámery, pokiaľ ide o prihlášku a to by bola jedna z výhod, teda pokiaľ ide o e, zdroje. By sme to mohli zoskúpiť, by sme vytvorili sektory, ktoré majú rovnaké pole záujmu pokiaľ ide o prihláška, získali by sme teda zdroje a získali by sme aj pokiaľ ide o také celkové vnímanie, vnímanie našej e, nezávislosti. Ja som rád, rád, že sa tu veci pohli dopredu, môžeme sa teda pouč, poučiť aj zo slov toho, čo očakávate a vlastne dalo by sa to vyjadre zružiť tak, že sme na rovnakej línii. Pokiaľ ide o EFSU, slubujem, že my budeme robiť, čo sa len dá a máme určité programy, ktoré už tu máme. Pani Gerlinga hovorila o tom, my zlepšíme v rámci workshopov komunikáciu. Už na tom pracujeme, možno nebolo až také viditeľné smerom na vonok, že sme sa zlepšili v tejto oblasti, ale treba takisto povedať, že naši ľudia za ostatné dva roky pracovali na 4000 sťažnosti, takže nebolo to nebolo tu toľko času to všetko spustiť, tak ako to má fungovať. Teraz máme, chvála Boha, aspoň trochu času, aby sme sa k tomuto vrátili. A vlastne to, čo spomenula aj komisia, pokiaľ ide o tie usmernenia, my ich revidujeme, aby boli špecifickejšie, jasnejšie a nebudeme to robiť ešte raz. Chceme to urobiť poriadne a chceme jednoducho situáciu zlepšiť. Takže čo chcem povedať? Ideme dopredu, Vedujeme sa otázkam, ktoré zaujímajú aj vás. Možno nie sme až takí rýchli, ako by ste si želali, dá sa tam vždy zlepšiť, ale do, chceme dosiahnuť ten cieľ, ktorý ste dnes vyjadrili, tam, kam sa máme dostať. Ďakujem. Ďakujem. Pekne, hovorí pán predseda. Neviem, snáď ešte niekto by sa chcel niečo opýtať. Áno, máme dosť času, máme času to tu až do pol siedmej, takže teraz už aj ja sa hambím, hovorí pani Rodberen. Ja len spomeniem to, čo spomenul. Jedno objasnenie teda. Nejde o jednotlivé mm, stretnutie, ale môžete zaskupiť viaceré podniky počas takýchto stretnutí poviete e, napríklad, že pre tento kmeň probiotik e, táto štúdia stačí alebo nestačí. S tým, aby počas tohto hromadného stretnutia e, vám predkladali štúdie, ale domnievam sa, že podniky to nebudú chcieť urobiť verejne. Je to dobré, ste to mysleli, ale tento nápad nie je až taký dobrý. Áno, keď chcete, nech sa páči. Áno, ja som není naivný, ja viem, čo myslíte a toto nie je teda spôsob, akým sa dostať dopredu, ale taký cieľ tohoto predstretnutia nie je nástrojom e, zjednodušiť napríklad vyhodnocovanie rizika, takže my nebudeme pozorovať tieto štúdie na základe tohto, my musíme začať ešte ďalej, my musíme začať dokonca skôr, že aké štúdie teda potrebujeme, aké informácie potrebujeme, aké štatistiky potrebujeme. A takto by vlastne tí aplikanti mohli potom postupovať. Momentálne, práve pokiaľ ide o probiotika, tak tam máme problémy napríklad s štúdiami, kde sa hovorí o prepojení medzi príčinou a následkom. To je problém, ktorý tu máme. Myslím, že tento problém môžeme vyriešiť nie tak, že sa budeme pozerať na tie štúdie, ktoré už boli vykonané. To je neskoro. Musíme začať skôr, aby sme mali workshopy s ľuďmi, aby vedeli, ako majú postupovať konsistentne a zmysluplne. A myslím, že to sa nám dá urobiť nejako hromadne. Takže to riešenie nie je iba ten, ten sektor, farmasektor, ale keď sme napríklad brali do úvahy EMO, ale to prepojenie medzi farmárom a jedlom, potravinami, tak to je jednoducho i celkom zrejme, takže nemôžeme uplatniť ten systém, ktorý funguje v EME e do EFSI. Nemôžeme užívať tie isté prostriedky na to, aby sme dosiahli tie isté ciele. To je to, čo som chcel povedať. Ďakujem. Ešte niekto sa hlási o slovo? Pani Rodberen to už vzdala, takže prajem všetkým pekný večer. A ukončili sme teda vlastne dnešnú diskusiu a vidíme sa 24. októbra a ja ďakujem kolegom za to, že ste so mnou vydržali. 24. októbra sa vidíme od 9. do 12. budem mať stretnutie výboru a všetkých vítame. Vítam na, nich, na, tej, na tom stretnutí všetkých. Dnes skončíme. Pekný večer, cestovanie domov a dovidenia.